So, colleagues, we are late. Kolegyne, kolegovia, takže už trošku sme sa aj omeškali. Zunächst Tagesordnungspunkt 1. Takže poďme k bodu 1 nášho programu. Pokiaľ ide o návrh programu, sú nejaké námietky? Nie, výborne, takže môžeme začať s našim programom. Dnes, pokiaľ ide jazykový režim, máme všetko k dispozícii, všetky jazyky okrem malčiny, chorvačiny a írčiny. Potom by som ešte chcel oznámiť, že pokiaľ ide o naše verejné vypočutie, pokiaľ ide o zasadnutia výboru EMPL, ktorý sa skutoční 23. septembra, bude to 15.17.30, pokiaľ je toto vypočutie, akorát musíme ešte upresniť, že aký bude jazykový režim. Výborne, takže toto sme vyriešili. No a potom tu máme ešte zápisnice z 15. 16. júla 2015. Chcem sa spýta, či sú nejaké námietky. Zdá sa, že nie. A potom ešte z 3. septembra 2015. Zdá sa tiež, že nie. Dobre, takže dostávame sa hneď bodu číslo 4. Európska platforma na posilnenie spolupráce v oblasti prevencie odrádzania od nelegálnej práce 7 mája sa vlastne prijala táto správa, potom sa začali rokovania s radou, časom sa uskutočnil štvrtý neformálny trialog, bolo to konkrétne 8. septembra a pokiaľ ide dosiahnutý pokrok, o tom nás bude informovať kolega Georgi Pirinsky. Nech sa páči, máte slovo. Yes, uh, thank you, Mr. Chair. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Pokiaľ ide o štvrtý neformálny Trialóg sa uskutočnil 8. septembra, keď spomínali v Štrásburgu. No, chcel by som skonštatovať, že pokiaľ ide o túto zložku, zdá sa, že je to priorít luxemburského predsedníctva a to vlastne potvrdil aj minister Schmidt na pléne. Myslím si, že sa nám podarilo dosiahnuť eh, pozitívny pokrok pre všetkým sa diskutovalo o článkoch, pokiaľ ide o návrh rozhodnutia. Prešli sme tie hlavné kľúčové záležitosti, ktoré sú predmetom rokovaní. Chcel by som v tejto súvislosti zúrazniť tri body, ktoré podľa môjho názoru sú veľmi dôležité. Jeden sa týka vlastne členstva samotnej platformy a tu v zásade ide o viaceré aspekty. Tu ide o vlastne tú účasť samotných účastníkov. Tu ide o jednu z verzií, ktorá vlastne existuje už v návrhu komisie. Tu ide o tzv. jednotné referenčné miesto, ktoré by znamenalo, že pokiaľ ide o rozličné Zasadnutie budú tam rozličné účasti, pokiaľ o členské štáty. Išlo by vlastne o tie najvhodnejšie orgány z hľadiska tej témy, o ktorej by sa diskutovalo. Pokiaľ ide o náš návrh, ktorý sme sa zapodievali, tam ide o to, aby tam boli vlastne povolení vysokopostavení zastupcovia každého členského štátu, ktorí budú ustanovení a budú sa pravidelne zúčastňovať tých zasadnutí a potom samozrejme pôjde aj expertov, ako aj ďalších a to v závislosti od samotnej otázky ktorá bude témou. Takže to je ešte jedna z otvorených záležitostí. A potom, pokiaľ je náš návrh, ako iste viete, by sme sa zapodievali aj členstvom sociálnych partnerov, takže nie, aby tam neboli len členské štáty, ale sociálni partnery. A mali byť zastúpené, tak povedať, obidve strany tých sociálnych partnerov. Takže to je viac menej také novum, a o tom sa hovorilo na trialógu. Hovorili sme o tom, že ak skutočne chceme riešiť túto dôležitú otázku, pokiaľ ide o boj proti nelegálnej práci, chceme to zásadne nejako riešiť, tak je veľmi dôležité, aby do toho boli zapojení sociálni partnery na európskej úrovni, ktorých sa samozrejme priamo bude týkať dôsledky tohoto fenoménu, takže je tu istá práca, samozrejme, ktorá sa ešte musí odviesť No a potom vo všeobecnosti sú tu určité diskusie, ktoré sa pravidelne opakujú a týkajú sa toho, či vlastne všetci účastníci sa budú zúčastňovať všetkých aktivít, teda či už pôjde o spoluprácu medzi členskými štátmi, alebo či tam pôjde o spoluprácu na úrovni únie, čo by bolo vlastne viac ako len medzivládna spolupráca. Takže to sú veci, o ktorých diskutujeme. Pokiaľ ide o radu, podľa mňa pristupovali k trialógu konštruktívnym spôsobom. Samozrejme tam ide aj o také záležitosti, aby boli zapojené členské štáty, prijímali spoločné rozhodnutia a my sme sa snažili skúmať text, aby sme finalizovali vlastne aj také veci ako e, terminológiu, sme to doladili. No a pevne verím, pán predseda, že sa nám podarí dosiahnuť konečnú verziu niekedy v novembri, aspoň dúfam. Pokiaľ ide o samotný text, musíme sa ešte zapodievať aj úvodnými ustanoveniami a tie sú v zásade prepojené zásadnými záležitostiami, o ktorých sa hovorí v článkoch a o čom sme diskutovali skutočne na detailnej úrovni. Takže toto sú naše ambície. Pevne verím, že sa podarí ukončiť túto záležitosť do konca roka. A, ale povedal by som, že je to taký optimistický prístup a posúdenie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolega Pirinsky. Želám veľa úspechov počas ďalších rokovaní. No a teraz by som ešte chcel niečo doplniť. Totižto dúfal som, že bude viac koordinátorov prítomných, ako aj členov výboru. Totižto chcel som sa ešte vrátiť téme, ktorá vlastne spadá pod bod číslo 2 a chcel som ešte hovoriť o jednej veci, totiž to minulý týždeň sa uskutočilo sadnutie na úrovni parlamentu. Na program boli dve správy, ako aj dve otázky z našej strany na komisiu. Pokiaľ ide o tieto otázky na radu a komisie, vlastne obidve sa týkali riešenia prekérneho zamestnávania a išlo tam o otázky, ktoré sa týkajú implementácie smerníc, ktoré sme schválili na úrovni parlamentu už dávnejšie. Takže pokiaľ ide o legislatívu EÚ v tejto oblasti, pokiaľ ide o tú situáciu, vtedy, ako, som, ako vlastne bolo povedané, bolo zložité vlastne to nejako doladiť aby to dávalo zmysel. V zásade, pokiaľ je to prvú otázku, ktorú som aj presadzoval ja, pokiaľ je otázku parlamentu na komisiu, tak na tomto mieste by som sa chcel zachovať skutočne diplomaticky a naformovať to diplomaticky. to, pokiaľ ide o to, o čom hovoril komisár Dombrovský, pokiaľ ide o odpoveď, musím povedať, že bolo to no, také nič nehovoriace, alebo nás to sklamalo. Samozrejme sledujeme, hovoril, že sledujeme, monitorujeme, pozorujeme, prehodnotíme. A u nás by sme, u nás máme na to isté porekadlo, ktoré teda čo nechcem teraz povedať, ale v zásade to by som vedela aj ja dopredu odhadnúť, že predsa je to úlohou komisie sledovať situáciu, ale nejaký obsah, nejaké informácie sme nedostali. Ak budeme takto ďalej pokračovať, podľa mňa je to nerešpektovanie výboru pre zamestnanosť a myslím si, že v priebehu tohoto týždňa sa obrátime stručným listom na komisiu a takto vlastne zareagujeme na diskusiu na úrovni parlamentu, ak nie ste proti. Zdá sa, že nie. Dobre, takže by som navrhol, aby sme postúpili ďalej. Dostávame sa bodu číslo 5. A tu ide o spoločné ustanovenie európskych fondoch, pokiaľ ide osobitné opatrenia pre Grécko. Tá história za tým je následovná. Pokiaľ ide o koordinátorov nášho výboru, dohodli sme sa, že vlastne pokiaľ ide o obsahovú stránku, chceme sa podielať na tejto téme. Je to zmysel rokovacieho poriadku eh, článok 54 takže chceme byť zapojení do ďalšej práce. Gestorský výbor, teda výbor REGI, v tejto veci ešte nestanovil svoj konkrétny postup. No a potom trošku neskôr výbor REGI sa rozhodol, že v smysle článku 50 uprednostne zrýchlený postup, takže obidva tieto postupy tak povedať zvolí v istom zájomnom konflikte, bolo dôležité nájsť istú zhodu, ktorá by sa týkala toho, ako chcem byť zapojený do tej činnosti. Predovšetkým preto, lebo otázka, ktorá sa týka samotného času, je veľmi dôležitá. Nám všetkým ide o to, že pokiaľ ide o využívanie fondov a nových pravidel pre fondy, nechceme strácať čas, chceme, aby to rýchlo začalo pôsobiť a preto my sme sa zhodli potom na postupe v zmysle článku 54. Je to určitý postup, ktorý umožňuje to, aby v rámci, teda podľa článku 50 sa rýchlo dosiahlo riešenie. Výbor regi vyhodnotí naše stanovisko, respektíve zapracuje do svojho stanoviska a to preto, aby my ako výbor sme sa mohli vyjadriť k tejto dôležitej téme, aby sa naše stanovisko zohľadnilo a myslím si, že to prospeje všetkým aby sa podarilo dosiahnuť čo najrychlejšie pokrok, aby to mohlo začať čo najskôr fungovať. Takže o to tu vlastne dnes ide. Na tomto mieste by som chcel privítať pána Petra Berkovica, ktorý zastupuje príslušné prasovisko komisie na DJ Regio a zároveň by som mu dal slovo k tejto téme. Nech sa páči. Peter. Thank you very much. Um, and I'd like to thank the... Ďakujem pekne za slovo. Chcem sa poďakovať vášmu výboru za to, že ste pozvali komisiu na to, aby sme odprezentovali na tento návrh. Tu ide o osobitné opatrenia prospech Grécka. Takže ja pokúsim sa hovoriť čo najstručnejšie. Samozrejme, ak máte otázky, som pripravený a ochotný zodpovedať. Takže pokiaľ ide o Eh, to stretnutie 12. júla a potom oznámenie komisie z 15. júla. 17. júla komisia prijala návrh, ktorý sa týka zmeny ustanovení, pokiaľ ide o riešenie, eh, teda išli o úpravu eh, merenia spoločných ustanovenia, tu ide vlastne o to, ako, sa, ako riešiť problém s likviditou Grécka. Pokiaľ ide o obdobie 2014 až 2020, komisia navrhuje, aby sa zvýšila úroveň e, predfinancovania o 7 Dalo by sa povedať, že vlastne to bude v rokoch 2015 a 2016 3,5 Totiž tam pokiaľ je Európsky sociálny fond, e, fond rozvoj vidieka, potom aj to sa týka aj e, rybolovného fondu, takže tu ide o dodatočné predfinancovanie, ktoré vlastne umožní, aby v priebehu dvoch rokov sa mm, uvoľnila 1 miliarda, takže v roku 2015-16 to bude každý rok 500 miliard a bude možné vlastne zrealizovať viac programov a rýchlejšie. Je dôležité zabezpečiť, aby sa využili čo najskôr tieto prostriedky pre e, tie potreby v teréne. Mm, tu ide o systém podávania žiadostí dokonca e, roku 2016 tá zmena sa týka opatrení, ktoré sa týka obdobia 2017-2013. My sme navrhli pre všetkým urychlené uvoľnenie zostávajúcich 5 zostávajúcich platieb EU, ktoré sa v normálnej okolnosti vlastne zastavia až na, do ukončenia programu. No a potom po druhé sme v plnej miere navrhli, aby sa odstránili povinnosti, ktoré sa týkajú um, ehm, vnútroštátnych spolufinancované vnútr, vnútroštátnej úrovni, takže bude tu automatická miera, 100% miera spolufinancovania, takže No to určité finančné prostriedky v roku 2015 v dispozícii, 500 miliónov v roku 2015 a potom v roku 2016 ďalších 500 miliárd. Je dôležité si uvedomiť, tá likvidita, ktorá sa vlastne poskytne, ehm, aby sa dostala k tým, ktorí to budú čerpať a to čo najrychlejšie a to v zmysle pravidel, ktoré sa týka dobrého finančného riadenia. Preto vlastne pokiaľ návrh komisie, pokiaľ ide o úpravu CPR, umožňuje, aby grécké orgány vytvorili potrebné opatrenia na to, aby tie donatočné prostriedky z 2007-2013 sa využili iba na platby eh, čerpateľom. Pokiaľ ide o grécké orgány, už prijali spoločné ministerské rozhodnutie, už to bolo vlastne v auguste, aby sa zabezpečil tento mechanizmus a ako doplnenie tohoto mechanizmu grécké orgány budú musieť podávať správy o implementácii týchto opatrení do konca roku 2016 a potom bude tam aj správa o konečnej implementácii za obdobie 2007-2013. No a potom pokiaľ ide o rozpočtové dopady samotných návrhov, Chcel by som jasne povedať, tieto opatrenia neznamenajú žiadne zmeny, pokiaľ ide o stropy v viacročnom finančnom rámci a netýkajú sa ani alokácií e, pre iné členské štáty. Tu je vlastne frontloading prostriedkov, je to rozpočtovo neutrálne, pokiaľ ide o celý viadročný finančný rámec. Pokiaľ rok 2015 tento fund loading by mal byť e, pokrytý vlastne tými rozpočtovenými sumami, ktoré sú vlastne v programe prebežných platieb na obdobie 2014-2020. To znamená, že v roku 2015 e, toto dokážeme zvládnuť v rámci e, rozpočtovaných prostriedkov. Pokiaľ v 2016 komisia posúdi revidované predpovedenie členských štátov, pokiaľ ide o Eh, implementáciu rozpočtov komisia posúdi, či bude nevyhnutné vykonať úpravu rozpočtu roku, na rok 2016 a e, tým sa budeme zapodívať v polovici októbra. Potom ešte chcem zdôrazniť ďalší dôležitý bod. Tento návrh je neutrálny, pokiaľ ide o plán platieb, tak to bolo zahodnuté medzi trimi inštitúciami a to preto, aby sa riešil vlastne tá situácia pri platbách, to čo vlastne tu bolo v minulosti. No a poďme teraz dopadu týchto opatrení. je dôležité, aby sa tieto opatrenia zameriavali na potreby gréckej ekonomiky. To znamená, že pokiaľ ide o pracoviská komisie, majú úzkú spoluprácu s gréckými orgánmi, aby sa čo najlepšie využívali tieto prostriedky, ktoré sú dané k dispozícii. A potom sú tam samozrejme ad hoc e, zasadnutia na rovni komisie. Je to teda taký prebiehajúci proces, pokiaľ ide o monitorovanie situácie a potom samozrejme čakáme na správy od e, gréckých orgánov. Na záver by som chcel povedať, nasledovné. Európske fondy zohrávajú dôležitú úlohu, pokiaľ ide o posilnenie gréckej ekonomiky, pokiaľ ide aj o hospodárskú, sociálnu, územnú súdržnosť. Tu išlo mimoriadne problémy a preto je veľmi dôležité, aby sme prijali tento návrh a to čo najskôr, aby sme zabezpečili to, aby e, sa dala k dispozícii potrebná likvidita. Ako povedal pán predseda na úvod, e, čas zohráva veľmi dôležitú úlohu lebo ide tu vlastne o určité úpravy v rámci programu 2007-2013. Vnúka sa to určitá možnosť, ako zabezpečiť skutočne vplyv reálnej ekonomiky a tešíme sa na podporu strany Európskeho parlamentu, pokiaľ je schvalovanie tohoto návrhu čo najskôr. Ďakujem pekne. Ďakujem za vašu stručnú správu, za to, že ste to pekne obsahovo skomprimovali. A teraz eh, kolegyňa Moranšatie. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem DJ Regio za to, že nám predstavila stručným spôsobom, čo sa v poslednej dobe udialo. My všetci chceme pomôcť Grécku a gréckému národu, a to efektívne. A chceme ukázať, že Európa naozaj vie byť efektívna a vie konať rýchlo. Je to niečo podobné ako v prípade iniciatívy pre mládež, pre zamestnanosť mladých. Tam sme veľmi rýchlo zvýšili mieru e, spolufinancovania. My sme vlastne ten proces uzavreli v priebehu troch mesiacov. Takže keď chce naozaj Európa byť efektívna a rýchla, tak to vie. A presne tú istú výzvu máme aj v tomto prípade. No a druhá vec, ku ktorej sa chcem vyjadriť, keď hovoríme o 100% financovaní programov, tak hovoríme vlastne o financovaní programov, pán predseda. E, myslím, že e, by sme možno nemali hovoriť o spolufinancovaní, keď e, niečo financujeme na 100%, takže nazývajme veci pravým menom. Na 100%, 100% financovanie to je samozrejme, to je prakticky financovanie toho programu. Chcem teda, aby sme o tomto bode hovorili presne, presným jazykom, pretože iné krajiny môžu mať iné potreby a potom budeme mať problém e, s takým politickým a strategickým pochopením na európskej úrovni. Tretí bod. Teraz sa zaoberáme koheznými fondami a na toto by sme nemali zabúdať. Kohezné fondy, to znamená, že i keď ich financujeme na 100%, pán predseda. My sme tu na to, aby sme obhajovali sociálnu politiku, zamestnaneckú politiku a ja si želám, aby sme explicitne tam uviedli, že budeme skúmať aj sociálne dopady tohto financovania, ktoré teda vlastne financujeme na 100%. Takže my musíme extrémne jasne, extrémne presne povedať tieto veci a musíme priamočiaro hovoriť aj o tom, že toto je vlastne cieľ našej sociálnej politiky. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. Teraz má slovo Georgi Pirinsky. Ďakujem, pán predseda. Áno, mali by sme Grécku pomáhať všetkými možnými formami v tejto ťažkej situácii, v ktorej sa krajina nachádza. Chcem sa poďakovať za prezentáciu komisie. A takisto by som chcem, chcel súhlasiť so svojou kolegyňou, pokiaľ ide o ten sociálny efekt kohezných fondov. A chcem vás tu upozorniť na následovný aspekt napríklad v Bulharsku. E, my tam Grécko chápeme, ale takisto tam ľudia majú pocit, že u nás majú ľudia oveľa menšie príjmy ako e, v Grécku a v Bulharsku sa snažíme o zníženie deficitu štátneho rozpočtu, robíme škrtly vo verejných výdavkoch a občania majú pocit, že na jednej strane bulharskí občania platia veľmi vysokú spoločenskú cenu za finančnú stabilitu a na druhej strane sa od nich očakáva, že musia znášať tie spoločné požiadavky a ustanovenia programového obdobia 2014 až 2020. A krajina ako my, myslíme si, má oprávnené očakávania, že tento rozpočtový program bude lepšie zacielený. Vieme, že Európska komisia chce proaktívne riešiť problémy Grécka, ale chceme ten efekt sociálnych e, fondov dosiahnuť e, e, takým praktickejším prístupom Európskej komisie. Marita Úskok. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem hovoriť po švédsky. Všetci sme si vedomi toho, aké konflikty ide teraz práve v Európskej únii. Hovorí sa o tom, ide o členské štáty, ktoré nepríjmajú utečencov, alebo ktoré teda nemajú možnosti ich prijať. A potom ide o štáty, ktoré príjmajú veľké počty utečencov. V zásade to isté sa týka aj hospodárskej situácie. Sú tu štáty, ktoré sú v takej ekonomickej situácii, ktorá znamená, že po kríze nie sú schopní zvládnať situáciu sami, ale potrebujú efektívnu solidárnu pomoc od iných častí EÚ. Takže nachádzame sa vo veľmi zložitej situácii, je to veľká výzva pre celý európsky projekt. A samozrejme sledujeme diskusie u nás v domačanských štátoch, tu v parlamente a vidíme, že sú to skutočne veľmi ostré konflikty. Ide tu o mnohé rizika a vychádzajúc z toho je veľmi dôležité, aby návrh komisie bol implementovaný a to takým spôsobom, aby to získalo podporu všetkých členských štátov. Samozrejme, nie je primerané mať e, spolufinancovanie na vnútroštátnej úrovni v takých členských štátoch, ktoré vôbec nedokážu naplniť takéto predpoklady a podmienky. Myslím si, že je veľmi dobré, pokiaľ ide o ostatné body v návrhu komisie, aby sa ich podarilo skutočne zabezpečiť. Zároveň si myslím, že by sme si mali byť vedomí tu na úrovni nášho výboru, nášho parlamentu, sme si vedomi toho, že nebude tu nejako veľa príležitostí a šanci. Totižto, ak sa nepomôže zrealizovať táto pomoc Grécku, ak to nebude fungovať, tak iné členské štáty to nebudú podporovať. Takže preto je to veľká vec na úrovni nášho výboru ako aj parlamentu. Áno, sú tu niektoré zložité záležitosti, ide o to, aby sa dobre implementovala táto pomoc, tieto investície v Grécku a to preto, aby sme pomohli tejto krajine sa postaviť opätovne na nohy a aby to vlastne bol plne funkčný členský štát EÚ. A nebudú to nejaké mnohé ďalšie štáty, ktoré dostanú takúto istú šancu. Preto je veľmi dôležité zaoberať sa nielen touto hospodárskou, sociálnou otázkou. Ide tu vlastne aj otázku, ktorá sa týka ďalšej práce na úrovni EÚ a pokiaľ ide aj o jej súdržnosť. Ďakujem. Danke, Marita. Ďakujem, Marita. A teraz e, pá, pani McIntyre. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať e, komisii za jasné predstavenie návrhu. Ja tento návrh plne podporujem. My tu špecificky hovoríme o opatreniach pre Grécko a nebolo by rozumné, keby sme rozširovali túto diskusiu na iné záležitosti, ktoré nie sú témou tu. Chcem sa poďakovať vám, pán predseda, za <clears throat> vaše stanovisko, ktorého e, návrh som videla a podporujem ho, je veľmi dôležité. Keď e, poskytujeme peniaze a pomoc, musíme to urobiť veľmi rýchlo a veľmi efektívne, čiže ja to všetko plne podporujem. Kole, kolegyňa Matan, kolega Matan, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Ja budem stručný. Pokiaľ ide o pomoc Grécku, my chceme asi obhájiť ešte ďalšie škrty, ktoré nanútime, eh, ktoré nanútime gréckému národu a tým sa dostávame na hranicu toho, čo eh, nazývame paliatívna starostlivosť, ale potom jednoducho ten pacient zomrie, to je nevyhnutné a ten pacient, ktorý zomrie, to je vlastne ten, ten grécky e, národ. Je mi to trápne, ale nemôžem prečítať meno kolegu, je to ďaleko, kolega Etman, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ja chcem povedať, že tento návrh je veľmi dobrý a zasluhuje si našu podporu. Ale keď počujem hlasy aj tu, v tomto výbore, keď e, počúvam rôzne pochybnosti z rôznych strán, tak si myslím, že by bolo dobré, keby sme povedali jasne a nahlas, že tento osobitný mechanizmus má osobitný charakter. Je to výnimka pre Grécko, ktorá sa robí kvôli ťažkostiam, ktoré má táto krajina. A keby sme v tejto situácii mohli aj iným e, príjimateľom koheznej politiky povedať, že to tak je a uistiť ich o tom, tak potom by už neboli žiadne ďalšie otázky s tým spojené, čiže musíme povedať, že to nebude mať následky na iných príjimateľov politiky koheznosti, koheznej pomoci. V zmysle solidarity toto teda podporíme, ale zdôrazňujem, že je to osobitné opatrenie alebo jednorazové opatrenie. Pán Fontulis, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Grécko prežíva už 5 rokov hospodárskú krízu Bohužiaľ, e, Grécko má teraz e, implementovať nový úsporný program, tretí program, podľa rovnakého receptu, ktorý predtým už zlyhal. A okrem toho musí e, teraz Grécko bojovať s obrovským problémom utečencov a to je celoeurópsky problém, nie iba grécky. No a to sa vlastne môže týkať aj celého sveta. Bohužiaľ, Nemecko jedno, jednostranne pozastavilo šengenskú dohodu a to znamená, že ľudia vlastne teraz uviazli v Grécku. Veľmi veľa osôb sa teraz nachádza v Grécku. A e, aj keď Európa bude dávať veľa peňazí Grécku, tak to nebude stačiť. E, prichádza zima, nemáme infraštruktúru a títo ľudia e, spia na uliciach vonku na námestiach. E, čo sa stane s týmito ľuďmi, ktorí v zime ostanú vonku? Jedného dňa sa tá situácia úplne vymkne z rúk a čo potom urobíme? Ďakujem. Pán Šulce, e, to, čo som počul, nemôžem nechať bez reakcie. Keď sa Grék stiažuje na Nemecko, tak by ste mali uh, pomyslieť na to, ako ste v posledných rokoch a mesiacoch zaobchádzali s utečencami u vás. Dobre, takže ja by som teraz uzavrel túto rozpravu. Nevedieme, nevedieme tú rozpravu o Grécku, o Nemecku alebo všeobecne o migrácii. Hovoríme tu o jednej veľmi dôležitej téme. Je to otázka e, zamestnaneckej a sociálnej politiky, ako využívať fondy, aby sme pomohli Grécku. Toto je téma, ktorú máme na stole. Ostatné, do toho nechcem teraz zaťahovať. Samozrejme aj o tých ostatných veciach sa musí hovoriť, ale pokiaľ ide o európske zjednocovanie napríklad, ja by som o Grécku niečo rád povedal, ale to tu teraz na tomto mieste nebudem hovoriť. Teraz hovoríme o pomoci pre Grécku a pre Grécko a preto sa musíme teraz rozhodnúť. Navrhujem, aby sme toto schválili bez ďalších pozmeňovacích návrhov aby sme to teda už nejako e, posunuli. E, pozajtra zasada regí, e, príjme k tomu svoje stanovisko, naše stanovisko do toho zapracuje, tak aby sme teda konečne to trochu posunuli. Ale pokiaľ ide o otázku budúce uplatňovanie fondov, na tu by sme samozrejme mohli vždy myslieť. O, otázkou je, aký prístup k fondom majú slabšie členské štáty a tu odkazujem aj na to, čo povedala Elizabeth Šantie. Musíme e, neustále mať na zreteli sociálne dopady, dopady na zamestnanosť. Takže toto prosím e, berte ako takú doplňujúcu poznámku toto nesmieme strácať a teraz zo zreteľa. A teraz vás prosím o schválenie tohto stanoviska podľa odseku 50. Je niekto proti? Bez ďalších pozmeňovacích návrhov. Myslím teda, že je to schválené a môžeme prejsť na ďalší, program, na ďalší bod programu. Takže dnešné hlasovania. Pán predseda. Ja, som, ja chcem vyjadriť nesúhlas. Ja som proti. Dobre, takže zaznamenávam jeden hlas proti a tým uzatváram tento bod na programe rokovania. Dobre? Tým sa dostávame k elektronickému hlasovaniu. Máme tu dva prípady fondu EGF. Jedna malá pripomienka. V oboch prípadoch príslušná pracovná skupina sa zaoberala Mm, podrobne e, touto tematikou a veľmi kriticky to skúmali aj prípad Opel, aj prípad Gang. V Nemecku ide o rôzne transferové spoločnosti, o um, krátkodobé pracovné vzťahy. My sme poprosili komisiu, aby ešte raz získala pardon, e, poskytla informácie príslušnej pracovnej skupine parlamentu. Pracovná skupina naposledy rozhodla v oboch prípadoch, najmä preto, že tu ide naozaj o veľa zamestnancov, že e, schváli poskytnutie prostriedkov z fondu EGF, ale napriek tomu toto sa ešte vráti v bode 9 pri hodnotiacej správe doterajšieho uplatňovania fondu EGF. Napriek tomu by sme si mali klásť otázku, prečo je to tak, že veľké podniky si ľahšie zabezpečia prístup k fondu EGF, majú väčší vplyv a malé a stredné podniky nemajú takýto prístup, ale e, malé a stredné podniky sa dostávajú rýchlejšie do problémov Takže aj oni by mali dostať lepší prístup k fondom EGF. Takže toto sú myšlienky, ktoré vyplynuli z našej diskusie. A toto sú relevantné otázky aj pokiaľ ide o e, správu o implementácii fondu EGF. Myslím si, že je na čase začať hovoriť o tejto téme keďže sa blíži tá implementačná správa. Takže toto je taká poznámka na úvod a teraz ideme hlasovať. Hlasujeme vo veci Adam Opel. Poprosím vás o elektronické hlasovanie. A kto e, hlasuje za, nech zdvihne. Prepačte. Nie. Hlasujeme elektronicky. Ďakujem. tým môžeme uzavrieť e, vec Adam Opel, podpora fondu EGF. A teraz ďalšia vec, prípad EGF Ford Gang. Kto je za, prosím, hlasujte elektronicky. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. Máme to uzavreté, aj e, prípad Fort Gang je schválený. Teraz e, končíme hlasovanie na dnes. To je vlastne celé hlasovanie, ktoré sme mali na dnes naplánované. Teraz začneme s bodom 7 na programe rokovania. Ženy ako pracovníci v domácnostiach a poskytovateľia starostlivosti v Európskej únii. Prvá výmena názorov. Máme tu návrh správy výboru FEM. Kolegyňa Tania González Peňas dostane slovo, ktorá je spravodajkňou. Yes. Buenos días. Dobrý deň. Je mi veľkou cťou, že som mohla pracovať na tomto stanovisku, ktoré sa e, zaoberá touto témou a to z rôznych dôvodov. Poprvé, e, je to preto, pretože dúfam, že týmto stanoviskom a spoločným úsilím nás všetkých, ktorí sme tu, uskutočníme ďalší krok k zlepšeniu pracovných podmienok týchto pracovníčok a pracovníkov a dúfame, že sa nám podarí dosiahnuť to, aby sa, to stalo, aby sa táto práca stalo, stala hodnotenou a hodnotenou prácou. Myslím si, že ide o tému, ide o ide o tému, ktorá je veľmi komplexná, môže do toho vstupovať celý rád faktorov a pre náš výbor je to, bolo toto stanovisko veľkou výzvou. Treba sa zaoberať aj kontextom, v ktorom fungujú títo pracovníci. Máme, je tu celý rad rozličných profilov, pracovných podmienok a vzťahov so zamestnávateľom. Je tu, nachádzajú sa aj v istej osobitnej situácii, najmä pokiaľ ide o domáce pracovníčky, ktoré sú často v zraniteľnej situácii vzťah vo vzťahu so zamestnávateľom, pretože práca sa odohráva v súkromnom prostredí takéhoto zamestnávateľa. Potom nie je jednoduché si nechať uznať takúto pracovnú skúsenosť na pracovnom trhu. Rozmanitosť sme mali pri príprave stanoviska na zreteli. Zaoberali sme sa rôznymi elementami, elementami, ktoré tvoria súčasť rozmanitosti. Ak, pre, ak teda naozaj chceme, aby naša práca mala istý efekt správe sa hovorí o rozličných typoch situácií, hovoríme o rozličných typoch kategórií, hovoríme o pracovníčkach v, zamestna- v domácnosti a hovoríme aj o opatrovateľkách, ktoré sa môžu starať o deti chorých, starších a tak ďalej. V oboch prípadoch e, sa vyžaduje iná kvalifikácia, ale v oboch prípadoch treba z EÚ podporovať profesionalizáciu a uznávanie týchto kategórií. Často sa stretávame so situáciami, kedy tieto pracovníčky majú kvalifikáciu, ale neuznáva sa. Je dôležité aj zladiť ich sociálny status so statusom ostatných pracovníkov na pracovnom trhu. Nuža, to je taký strategický element, aby sa nám podarilo zrovnoprávniť takéto zamestnania ide o práce, ktoré sa realizujú z veľkej časti s ženami a ja o tom hovorím aj vo svojej správe. A po druhé, tá rozmanitosť je rozmanitosť správneho pohľadu. Máme tu pr- pracovník, národné pracovničky, migrantky, ktoré eh, sú v krajine legálne, ale máme tu aj pracovničky domácnosti, ktoré sú v krajine nelegálne. V niektorých prípadoch, v niektorých prípadoch eh, takéto pracovničky pracujú na čierno, v niektorých prípadoch sú regulérne, prispievajú si na sociálne zabezpečenie a tak ďalej. Preto je veľmi dôležité nastaviť všetky potrebné mechanizmy, aby, tieto práce, aby sa tieto práce odohrávali v legálnom rámci. Rozmanito súvisí aj so vzťahmi so zamestnávateľom. V mnohých prípadoch sme svedkami toho, že takéto pracovničky najímajú rodiny, ale najímajú ich často aj firmy alebo firmy, ktoré slúžia ako prostredníci. Potom si ich môže najať diplomatický personál a tak ďalej. A niekedy je veľmi ťažké potom do, dohliadať na práva týchto pracovníčok. Preto je dôležité zintenzívniť pracovné inšpekcie aby sme sa ubezpečili, že sú skutočne tieto kategórie pracovníčok chránené nezávisle od ich e, zákonnej situácie. Potom je veľmi dôležité si pripomenúť, že mnohé z týchto pracovníčok e, žijú v samotnej domácnosti, kde pracujú. Iné pracujú, iné nežijú v domácnosti zamestnávateľa, pracujú istý počet hodín, ale nezabúdajme ani na situácie, kedy mnohé z pracovníčok sú neplnoleté alebo bohužiaľ boli obeťami um, nejakého trestného činu. Už došlo samozrejme k mnohým zámerom Um, nastaviť uh, tú situáciu, aby sa zlegalizovala. Nezabúdajme na rôzne dohovory, ako napríklad 189 či 201. Nie všetky členské štáty ratifikovali tieto dohovory a preto si myslím, že je zásadné, aby sme v prvom rade a v rámci prvého kroku vyzvali členské štáty, ktoré ešte takéto dohovory neratifikovali, aby tak uskutočnili a aby tí, ktorí ratifikovali, aby začali dohovor uplatňovať. Naozaj treba nastaviť na, naozaj musíme byť motivovaní, musíme byť motivovaní nastaviť právny rámec, ktorý by nám umožnil chrániť tieto kategórie pracovníčok a pracovníkov a aby sme mali istú zodpovednosť a aby sme nezabúdali ani na tie, ktoré zostali mimo dohovoru 189. Teda tu mám na mysli tých, ktoré sporadicky či príležitostne vykonávajú túto prácu. Dnes Mm, právny rámec je veľmi dôležitý. My sme boli v kontakte s zlotečnými kategóriami týchto pracovníčok, ktoré nám z prvej ruky porozprávali, aké sú ich problémy a všetci hovorili o tom, že je nesmierne dôležité, aby sa mm, uplatňovali už existujúce zákony v tejto oblasti. Vrátanie, samozrejme, dohľad nad uplatňovaním dohovoru. Len tri krajiny ho ratifikovali, Fran- Fínsko, Belgicko a Portugalsko. Ten dohľad je nesmierne dôležitý a je to jeden z najväčších problémov a zdrojom frustrácie pre tieto kategórie. Myslím si, že je nesmierne dôležité a je to aj v texte vyjadrené, aby e, tieto kategórie pracovníčok e, poznali aj svoje práva Mnohé z nich nevedia, nie sú si vedomé práv, ktoré majú a preto by sme mali propagovať práva cestou rozličných mechanizmov, napríklad tele, telefonickej linky, informačnej kancelárie, aby sa tieto kategórie pracovníkov mohli informovať neustále, aby mohli informovať, aby sa mohli obrátiť mm, niekde, kde keď majú pocit, alebo keď sú zneužívané. Musíme chrániť ženy migrantky, ktoré sú v nelegálnej situácii, pretože často eh, nehlásia, ehm, nehlásia ak dôjde k ich zneužívaniu a na záver je veľmi dôležité, aby sa tieto kategórie mohli, mohli aj kolektívne organizovať. Špecifika práce mm, spôsobujú to, že nie je ľahké sa organizovať cestou odborov napríklad a preto je dôležité, aby sme sa pousilovali a aby sme skutočne umožnili to, aby sa tieto kategórie mohli organizovať napríklad v rámci družstiev alebo nejakým spôsobom Nuž a na záver by som chcela poukázať na dôležitosť spoločného úsilia, aby sme zlepšili podmienky týchto kategórií. Tieto služby sú prospešné nielen pre individuálne osoby, ale aj pre spoločnosť. Vytvárajú sa, ide o pracovné miesta, ktoré ktoré umožňujú zladenie pracovného a súkromného života. Tieto kategórie boli už tradične vykonávané ženami v domácnostiach bez toho, aby sa uznali, aby sa náležite odmeňovali. A, ale takáto práca je takisto veľmi dôležitá pre chod spoločnosti, keďže mnohé ženy mm, mnohé ženy vykonávali um, túto prácu, boli odmeňované, ale nepoznajú svoje práva a vďaka tejto práci ale mnohé rodiny, mnohé, m, všetci členovia rodiny môžu pracovať mimo domácnosť a môžu si byť istí, že niekto sa stará o ich domácnosť, o ich deti, chorých či starších ľudí. Vďaka takýmto prácam môže, môže chod spoločnosti pokračovať. Musíme sa zbaviť e, ideí a považovať tieto práce za málo kvalifikované. Nemôžeme, nemôžeme si naďalej nevšímať pracovné podmienky ktoré nie sú také, aké by malo byť týchto pracovníčok. Ešte jedna technická vec, bol došlo k chybe v preklade, hovorí sa tam, keď hovoríme o zamestnancoch, eh, hovoríme o zamestnancoch mužoch, um, takto, keď hovoríme o zamestnancoch, hovoríme o zamestnancoch vo všeobecnosti, nehovoríme len o zamestnancoch mužoch chcem vás ešte raz pozvať na zajtra, na zasadnutie o 11.30 s domácimi pracovníčkami a um, opatrovateľkami. Konstantina Kuneva bude hovoriť o svojej správe a z prvej ruky si vypočujeme e, stanoviska, vypočujeme si názory, porozprávajú nám tieto zastupkynie týchto kategórií o svojej práci a myslím, že budeme tak môcť pokročiť ďalej našej práci. Ďakaním, ďakujem. Ďakujem pekne, Tania. Ďakujem pekne za tú informáciu, pokiaľ ide o to zajtrajšie stretnutie. Ja ako muž by som chcel zdôrazniť, že myslím si, že je veľmi zmysluplné sa podívať touto témou a chcel by som takto apelovať na kolegov, mužských kolegov a teraz dostanú slovo tieňový spravodajca ako prvý Klod Roland. Nech sa páči. Et donc, comme, comme homme, je vais aussi ako muž sa aj ja zaoberám touto otázkou, pretože sa týka nás všetkých. Ďakujem spravodajkyni za prácu. Je to veľmi dôležitý spis, lebo je to sektor, ktorý je globálne neviditeľný. Je to sektor, ktorý vidíme veľmi málo alebo vôbec a napriek tomu, pokiaľ ide o e, pridanú hodnotu, je to e, ekonomicky významný sektor a takisto prispieva k fungovaniu spoločnosti. Spravodajkyňa hovorila o rovnováhe medzi pracovným a rodinným životom a to práve je umožňované týmto sektorom. A pokiaľ ide o počet osôb, ja nemám teraz ešte európske čísla, ja to práve študujem, lebo existuje viacero zdrojov informácií, ale keď sa pozrieme na svetové e, čísla, ktoré má Svetová organizácia práce, hovorí sa o viac ako 50 miliónoch osôb, ktoré e, pracujú v tomto sektore, ale podmienky práce sú naozaj často hrozné. Ale správa by nemala byť vyložene problematická. Jediná ťažkosť, ktorá tu je, spočíva v tom, že tá realita je veľmi e, diverzná, pretože sú tu veľmi odlišné typy zamestnávateľov, takisto veľmi odlišné typy zamestnankyň a takisto veľmi odlišné typy práce. A takisto v rámci, respektíve medzi jednotlivými štátmi e, sú obrovské. Každý európsky štát má e, veľmi odlišnú zákonnú úpravu. No a našim cieľom by malo byť, že uznáme e, existenciu týchto osôb a zlepšíme ich štatút, ich postavenie. A e, špecifikom tohto sektora je, že sa nachádza v súkromnej sfére a preto je tu ťažké regulovať tú sociálnu e, stránku a to nesmieme zanedbať. Keď o tom hovoríme, znamená to, že nemôžeme e, strikto senso aplikovať štatút e, nejakého európskeho pracovníka v domácnosti. Také niečo ani neexistuje, ale nemôžeme ani okopírovať práva zamestnanca niekde v závode, v podniku a aplikovať ich na pracovníka v domácnosti musíme tu adaptovať veľa vecí, pretože ten sektor je veľmi špecifický. No a takisto veľmi veľká časť tohto sektora je vlastne nelegálna čierna práca, proti ktorej sa vlastne má bojovať. A tu e, je veľmi e, závažná úloha sociálnych partnerov a sociálneho dialogu. Veľká časť riešenia spočíva e, v tom, že vlastne len um, budeme aplikovať dohovor Medzinárodnej organizácie práce 189 a čo najrychlejšie by, čo najväčšia časť štátov mala implementovať tento dohovor Medzinárodnej organizácie práce a už to by e, hmatateľným podstatným spôsobom zlepšilo situáciu týchto ľudí, ktorí pracujú v domácnostiach. Ďakujem pekne, kolega Roland. Dovolte ešte jednu pripomienku. Áno, ťažko porovnávať prácu v priemyslu, priemysle s prácou osoby, e, ktorá pôsobí v domácnosti. Je tu o to, že musíme sa obrať právami tých, ktorí pracujú v domácnosti, lebo sú e, v horšej situácii, musíme posilniť ich práva keď si to porovnáme s pracovníkmi priemyslu, tak tam e, je možné byť zastúpený v odboroch, e, ako aj v manažmente majú svoj zástupcov častokrát. Takže to som chcel predniesť ako taký drobný, stručný osobný komentár. A teraz dostane slovo Vilia Blinkevičiute. Nech sa páči. Aš ďakujem pranešėjai už nuomonę parengtą. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Chcem sa poďakovať aj autorke stanoviska za to, že ste predložili váš návrh a že ste nám ho odprezentovali. Ja som už na tú tému hovorila s kolegyňami a kolegami. A totiž e, shodlíme sa na tom, že v prvom rade sa musíme zamerať na to, aby sme sa snažili zlepšiť pracovné podmienky E, žien pracujúcich domácnosti opatrovateľiek. Totiž pokiaľ ide o ich práva, tie musia byť chránené. Členské štáty by preto mali prijať opatrenia v tom zmysle, aby v tomto sektore boli spravodlivé, primerané pracovné podmienky a to zohráva veľmi dôležitú úlohu. Čo je ďalej dôležité, je aj to, aby sa pre všetkým bojovalo proti nelegálnej práci v tejto oblasti, totižto častokrát je to tak, že dochádza k vykoristovaniu, dokonca je tam aj vlastne pra, detská práca, skutočne k tomu dochádza. Čo je dôležité ešte potom je odmeňovanie alebo kompenzácie v prípade práce neschopnosti alebo napríklad materskej dovolenky. To sú skutočne vážne veci a to sa týka konec koncov ostatných sektorov. Myslím si, že tieto podmienky by sa nemali odlišovať, e, nemalo by tu dochádzať k diskriminácii. A potom ďalší dôležitý bod. E, ženy, ktoré pôsobia v tejto oblasti, by mali mať prístup potrebným informáciám. Totižto mnohé z nich sú migranti z iných štátov. Samozrejme, táto situácia sa môže ešte výrazne zhoršiť, keď to prichádzajú e, ďalší e, migranti. Preto je dôležité šíriť informácie, by bolo jasné, aké sú pracovné podmienky, ako vyzerá vlastne ochrana tejto oblasti a okrem toho by sa tu mal vlastne vytvoriť aj určitý postup podávania sťažností. Mm, je dôležité zlepšiť prístup k podávaniu stiažnosti, ak dojde k porušeniu práv pracovníkov. Potom je dôležité, aby sme apelovali na členské štáty, aby sa ratifikoval príslušný dohovor ILO, musí sa to implementovať. Konec koncov ja som hovoril o tej skutočnosti, že dochádza tu k často nelegálnej práci bez pracovných pracovnoprávnych zmluv. Častokrát sú to len fiktívne pracovné miesta. To znamená, že musíme bojovať proti tomu, aby sme tu mali platformu, ktorá bude fungovať a ktorá pomôže zlepšiť situáciu pre ženy pracujúce v domácnosti a opatrovateľky. Okrem toho som toho názoru, že pokiaľ ide o naše stanovisko, Mali by sme sa zamerať aj na ochranu zdravia na pracovisku. Zoberme si príklad. Napríklad, pokiaľ ide o prácu v domácnosti, upratovanie, kde sa uplatňujú alebo používajú rozličné chemické látky. Máme tu legislatívu, ktorá chráni pracovníkov, ktorí sú najatí cez agentúru. No ale pokiaľ ide o priamy pracovnoprávny vzťah medzi, medzi e, teda tým pracovníkom a tým zamestnávateľom, tam to nemáme pokryté. Dôležité, aby to e, fungovalo v obidvoch situáciách, aby práva boli rovnako chránené. A zároveň som toho názoru, že náš výbor by mal v každom prípade zdôrazniť, že pokiaľ ide o prácu v tejto oblasti, je veľmi zle platená táto práca a 80 pracovníkov tejto oblasti sú ženy a ich odmaňovanie je veľmi slabé. Pokiaľ ide o tieto pracovníčky, skutočne sú zle chránené, preto je veľmi dôležitý sociálny dialog to znamená, že musíme tu viesť, musíme tu mať zastúpenie v odboroch, v zaujímavých organizáciách. Toto musíme zlepšiť. A okrem toho si myslím, že musíme vytvoriť priestor pre rámcové rozhodnutie, ktoré sa týka pracovníkov domácnosti a opatrovateľov. Musíme to vyriešiť na úrovni EÚ. Ak to nezabezpečíme, tak aj naďalej budeme iba diskutovať a končom dôsledkom sa neudeje nič. Ďakujem pekne, pokračujeme. Teraz zostane slovo Arne Gerike. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, potrebujeme profesionalizáciu v tejto oblasti, pokiaľ ide o pracovníkov domácnosti a opatrovateľov Konec konca ja to požadujem už dlho. Je dôležité, aby sme pomohli rodinám v Európe. Ja som za to, aby sa vlastne preverila táto situácia. to ide o to, že častokrát v tejto oblasti pôsobia ženy a je dôležité, aby tu bola aj sociálna ochrana, sociálne poistenie a je dôležité znížiť administratívnu záťaž v tejto oblasti. Už sa to konec koncov rieši vo Francúzsku dlho aj Belgicku už 10 ročia, takže vytvorme určité impulzy v tom zmysle, aby všetky členské štáty zaviedli takýto systém. Totiž to, toto pomôže bojovať proti nelegálnej práci a uľahčí to situáciu nielen rodinám. Pokiaľ ide o matky a otcov, uľahčí sa pre nich situácia, budú sa môcť viac venovať svojim deťom, ich vychovávať a ja by som chcel apelovať na to, aby sme skutočne preverili túto oblasť, prehodnotili. Milióny ľudí v Európe budú nám za to vďační. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz Marian Harkin za ALDE. Nie je prítomná. Chcem sa spýtať, či za ALDE ju niekto zastupuje. Ja, bitte. Nech sa páči, máte slovo. Herr Calvet-Champon. Gracias. Pán Kalve Ďakujem. Samozrejme, my zdieľame obavy, ktoré boli nadnesené ohľadne tejto kategórie zamestnancov. Text, ktorý nám prekladáte, už s tým nemáme na obe ťažkosti. Dovolte mi zo pár pripomienok. Treba rozlišovať. Treba rozlišovať, e, treba sa pozrieť aj na kultúrnu problematiku v rozličných krajinách a potom prijať rozhodnutie v rámci európskeho rámca, to podporujeme, ale potom treba, chcem tým povedať, že konkrétne opatrenia sa budú musieť prispôsobiť jednotlivým krajinám. Chýba nám tu ešte jedna charakteristika. Ide o zamestnanie, ide o kategórie, ktoré pomohli veľa k, žensk- k k liberalizácii žien, teda k tomu, že ženy mohli pracovať za plat a týmto sa otvorili väčšie možnosti. Možno, že by sme to tam tiež mohli odcitovať. A ešte je tam jedna vec a tým končím, pán predseda. Je tam štvrtý bod a tam sa hovorí o potrebe podporí činnosti organizácií pracujúcich e, žien, teda aj mužov, samozrejme, ktorí pracujú v domácnosti. Mne sa to zdá byť v poriadku. Napríklad ani v mojej krajine nie je ľahké sa združovať, pokiaľ túto kategóriu, ale nezabudnime, že takéto organizácie tu už existujú a sú to odbory. Preto by sme mohli vyzvať odbory, aby naplnili svoju funkciu, a pretože keď začneme zase vytvárať ďalšie asociácie, ďalšie združenia, no už neviem, to nám neposlúži. Máme organizácie, ktoré hája e, práva zamestnancov, takže vyzvime odbory, pretože ak nie, tak my samotní diskriminujeme, pretože povieme, že to je druh práce, ktorý nespadá pod odbory. Prečo nie? Nuž, podľa mňa áno, takže by sme ich mali k tomu vyzvať. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne. Teraz Jean Lambert zo Zelených. Nevidím ju, nie je prítomná. Zelení? majú tu nikoho? Nie, dobre, výnimočne nie. A teraz Laura Agea, nech sa páči. No ale tiež ju nevidím. Chcem sa spýtať, či niekto zastupuje Laura Adžeju. Nie? Dobre. Takže prešli sme. Teraz nech nespravedlec a teraz príde ved Moran Šatie. Nech sa páči. Merci beaucoup, monsieur. Ďakujem. Pán predseda, ja budem stručná, lebo veľa vecí tu už bolo povedaných. Ale chcem nadviazať na dva body, ktoré sú vynimočne dôležité musíme sa zaoberať problémom um, maloletosti mnohých žien v domácej práci. V tejto oblasti, v domácnostiach, pracuje veľmi veľa maloletých žien. A Európa musí nejako zabezpečiť, aby tieto maloleté ženy boli chránené. A druhá vec – Musíme mať európsky právny rámec a uplatňovať e, dohovor Medzinárodnej organizácie práce. A sú tu ešte e, dve veci, ktoré musíme zmeniť voči e, návrhu. Ja síce ďakujem spravodajkyni, samozrejme, ale niečo tu treba ešte upraviť. Poprvé, článok 3. Tam sa odporúča, aby sa vytvorila webová stránka a takisto e, úrad alebo kancelária, e, ktorá by e, bola takým poradným miestom v každom členskom štáte. Pán predseda, nejde iba o pracovníčky, ktoré potrebujú pomoc na týchto linkách pomoci, aj muži majú presne rovnaký problém. Keď vytvoríme linku pomoci na internete, E, pracovníkom, tak musí byť k dispozícii mužom aj ženám. My nemôžeme poskytovať e, služby iba ženám a nemôžeme zabudnúť na mužov. A myslím si, že to by nebol ani náš európsky duch rovnosti, keby sme to takto rozlišovali. Takže žiadam, aby tento bod 3 bol ešte upravený, pretože táto e, webová stránka, respektíve linka pomoci, nemôže existovať len pre ženy. Ak by sme to urobili len pre ženy, tak by sme e, v podstate pochovali boj za rovnoprávnosť e, žien pracovníčok v domácnostiach. Pani spravodajkyňa, obraciam sa na vás, aby ste to tak upravili, lebo inak sa to obráti proti, proti nášmu spoločnému cieľu. No a druhá vec, článok 5. Vy hovoríte o profesionalizácii, aby sa zlepšila kvalita práce, lepšie podmienky práce a tak ďalej. A ja takisto žiadam aj validáciu e, zručností a, a vzdelania. ak chceme zmeniť podmienky týchto žien, ktoré pracujú v domácnosti, ak chceme, aby tá práca v domácnosti nebola len podradnou formou zamestnania, tak musí existovať aj e, validácia profesného vzdelania v tejto oblasti. Musí sa teda táto, toto zamestnanie sa musí profesionalizovať. Takže opakujem, tá linka pomoci musí byť prístupná aj ženám, aj mužom, aj zamestnan- aj zamestnávateľom. No a potom tu ide o tú validáciu profesných zručností, pretože potom aj vlastne ten zamestnávateľ bude zapojený e, do celého tohto procesu, aby sa um, kompetencie tých, zam, tých zamestnankyň domácnosti zvyšovali. Toto sú teda veci, ktoré chcem ešte upraviť. Pani spravodajkyňa, toto sú e, tri veci, ktoré som menovala, ktoré sú naozaj nevyhnutné, ak chceme dosiahnuť náš cieľ. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz e, pani Jazovlecká. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som chcela poďakovať našej spravodajkyni za veľmi jasnú prezentáciu týchto záležitostí, ktoré sa týkajú pracovníčok domácnosti a opatrovateľiek. Súhlasím s pani Mohalšantie. Nemôžeme sa obmedziť len na situáciu žien. Čoraz viac mužov predsa pracuje v domácnostiach, v záhradách, pracujú ako e, stavební robotníci v domácnostiach a preto je nesmierne dôležité zapracovať aj mužov, pokiaľ hovoríme o situácii v tomto sektore. Ja vítam odsek číslo 3, tam sa hovorí o zriadení kancelárie, web stránky, ktoré budú poskytovať informácie o právach žien v každom členskom štáte. Je nesmierne dôležité, aby tieto kategórie zamestnancov poznali svoje práva, aby sa cítili bezpečne. A, ale myslím si, že myslím, že by sa cítili určite lepšie, ak by vedeli svoje práva, ale aj svoje povinnosti. Každý vie, čo je a čo nie je súčasťou ich práce. Mnohí mnohí z nich sa musia rozhodnúť počas života, či chcú zmeniť prácu, aj my v rámci parlamentu a treba vždy vedieť, čo je súčasťou popisu práce. A to je dôležité, teda nielen, že máte isté práva, ale máte aj isté, istú zodpovednosť. Ja by som odporúčila pani spravodajkyni, aby zapracovala aj tieto úvahy do svojho dokumentu. chcem ešte upútať vašu pozornosť, chcem vás, chcem vás upozorniť na to, že keď sa pozrieme na toto odvetvie, tak by sme nemali zabúdať na jazykové znalosti. Pani spravodajkyňa hovorila o tom, ako toto odvetvie prekvitá. Prekvitá pre ľudí z iných krajín, preto jazyková znalosť, to, že poznajú kultúru krajiny, je nesmierne dôležitá. Ďakujem pekne, ešte tu máme štyroch rečníkov na zozname. Potom ešte dvakrát zástupcu komisie a potom by sme dali slovo na záver spravodajkyni. Ak súhlasíte, teraz by som ukončil rečnícky zoznam. Ešte sa niekto hlási? Teraz pán Simon. Anne Sandar, Pirinsky a potom Lambros Pontulis. To je náš rečnícky zoznam, potom dvakrát komisia, potom ešte raz pravodajkynia, nikto iný sa už nehlasí, výborne, dobre, takže budeme takto postupovať, aby sme postupili teraz John Simon, nech sa páči. Thank you, chair. Ďakujem, pán predseda. Využívam túto príležitosť a Chcel by som vyslať odkaz ľavici a odborárom v Spojenom kráľovstve. Začíname uvažovať nad tým, či naozaj máme prínos toho, že sme v EÚ a ja by som im práve povedal a pôjdem ešte na internet, vypočujem si ešte raz túto diskusiu, vypočujem si ešte raz pani, pani spravodajkyňu, ktorá hovorila 10 minút o situácii týchto kategórií zamestnancov, aby, a potom si treba aj mm, vypočuť aj pani Morán Šantie, ktorá hovorila o presne tom istom. Ja si myslím, že nejde len, len o diskusii, ktorú nikto nepočúva. Je to v strede týždňa, nie je to nejaká piatková diskusia, je to v rámci Európskeho parlamentu, čiže ja si myslím, že ide o nesmierne dôležitú záležitosť v rámci dôležitej inštitúcii a ja si myslím, že v rámci lavice v Spojenom kráľovstve by sme mohli mať z toho prínos a ak o tom neviete, tak skutočne by ste mali venovať trošku pozornosť tomu, čo tu robíme. Ďakujem. Ďakujem pekne, kolega Simon. Teraz Anne Sander. Bitte? Ja. Nech sa páči. No. Alors, je voudrais... Ďakujem Chcem sa vrátiť eh, k niektorým veciam, ktoré tu už zazneli. Chcem zdôrazniť, aké dôležité je uznávať eh, profesionálne vedomosti a zručnosti týchto pracovníkov v domácnostiach. Títo ľudia, ktorí často pracujú v tomto zamestnaní, nemajú diplom, ale postupne nadobudajú zručnosti, keď vykonávajú svoju prácu. Eh, ich zamestnanie je ale dôležité a je dôležité, aby eh, v určitom okamihu potom títo ľudia dostali naozaj diplom alebo osvedčenie o, eh, profesio- o profesných zručnostiach a to im potom umožní zmeniť pracovné miesto, ak chcú. No a takisto chcem povedať, že táto práca by mala byť pre nás príležitosťou na to, aby sme pripomenuli ešte raz, že musíme bojovať proti čiernej práci. Tu apelujeme na zodpovednosť členských štátov. No a potom eh, chcem zdôrazniť, že ne, ne, nesmieme eh, príliš preťažovať túto správu a takisto procedúry musíme zabezpečiť, aby tieto osoby mali k dispozícii eh, jednoduché nástroje a inštitúcie. Ako povedala naša kolegyňa, tzv. šek omplua, ktorý existuje vo Francúzsku. Je to zjednodušený platobný prostriedok a zároveň je to aj sociálne pokrytie, sociálna ochrana pre zamestnanca. Takže to sú tri veci z mojej strany, pán predseda. Ďakujem pekne. Teraz Georgi Pirinsky. Uh, like join... Ďakujem pekne. Ja najprv by som chcel poďakovať našej spravodajkyni za odvedenú prácu, ako aj za dnešnú prezentáciu. Chcel by som to príležitosť využiť na to, aby som upriamil vašu pozornosť na dôležitý aspekt práce budúcej platformy, pokiaľ ide o nelegálnu prácu. Totižto hovoríme tu o osobitnej podobe nelegálnej práce, a potom je toto úsilie preveriť túto oblasť. Pokiaľ ide o samotnú platformu, tak ako sa to odprezentovalo, ako vlastne to spomínala aj komisia, ide vlastne, že to má slúžiť na to, aby sa odstrašovalo a bojovalo proti nelegálnej práci. Vystáva otázka, či chceme predchádzať a nejako brániť práci v domácnosti. Isté nie. Preto to, o čom sa hovorilo, súvisí s úsilím ako vlastne o tom hovorila Tania, kde ide o regularizáciu. To je určitý pojem, ktorý sa spochybňoval v rámci diskusí a to preto, lebo je tu myšlienku, že možno, že by to znamenalo, že sa tu má legalizovať nejaká nelegálna, nelegálny postup. To, čo my tu chceme ale zabezpečiť, je to, aby sme si zdieľali určité skúsenosti z tejto oblasti. Ide o to, aby sa využila určitá báza pre informácie, ako pre informácie, ide o to, by sme e, podporili e, vlastne týchto pracovníkov, pokiaľ ide o ich možnosti, kvalifikácie a tak ďalej, zlepšili ich postavenie. Ja by som akurát chcel vyzvať kolegyne kolegov, ktorí sa zúčastnili diskusie o platforme a ktorí mali určité pochybnosti, pokiaľ ide o to, že táto platforma by nemala slúžiť len odrádzaniu a predchádzaniu, ale zároveň ide o to, aby sa tu vlastne zabezpečilo to, aby nelegálna práca zmenila na legálnu, aby sa vytvoril na to potrebný rámec a konec koncov, ako o tom hovoril kolega Sean, toto je dôležitá diskusia, bol, či tam určité progresívne prvky, ide o to, aby tu sme boli proaktívni, koncenzuálni, a aby sme vlastne tu pokryli celú paletu postupov, aby sme zabezpečili to, aby tá, tento dôležitý sektor bol rešpektovaný, aby sa uznal a samozrejme chceme zabezpečiť ochranu. No a na záver by som ešte chcel zareagovať na tú otázku, ktorá bola položená. V zásade nemáme nejakú presnú štatistiku, pokiaľ ide o presný počet takýchto pracovníkov domácnosti v EÚ. To znamená, že určite potrebujeme mať presnejšie informácie, potrebujeme všetkým interaktívnu databanku a preto by som chcel podporiť, aby sme na tom pracovali. Ďakujem. Fontulis. Pán Tulis, ako posledník sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Pán predseda, myslím si, nie sú žiadne pochybnosti, pokiaľ ide o služby, ktoré poskytujú tak ženy alebo muži pracujúci v domácnosti, že je to dôležitá práca. Eh, Posle sektore opatrovateľstva pomáhajú napríklad eh, postihnutým osobám. Takže je to teda dôležitý sektor. Potrebné je zabezpečiť eh, pracovné povolenie a certifikát pre týchto pracovníkov. Dôležité boli zaregistrovaní v registroch úradov práce, lebo predsa pôsobia konkrétne oblasti. Žiaľ je to ale tak, že mnohí z týchto pracovníkov sú ekonomickí migranti a niektorí z nich sú skutočne aj vykoristovaní. No a pokiaľ ide o samotných pracovníkov, lebo nechcú platiť odvody ani dane, častokrát eh, žiadajú o to, aby boli nelegálne odmenovaní. No a potom dochádza k tomu, že niekedy nie sú odmenení vôbec, preto potrebujeme mať taký celkový integrovaný rámec, kde by sa zabezpečili práva týchto pracovníkov, ale pre všetkým pokiaľ ich povinnosti. Dôležitá téma v tejto oblasti je zdaňovanie. Pokiaľ ide o Grécko, tak ak takýmto spôsobom zamestnávate nejakú osobu, tak je samozrejme E, určitý podiel, ktorý platí, alebo ktorý splňa vlastne ten zamestnávateľ. Takto sa vlastne poskytuje dôkaz o tom, že dochádza v takejto práci. No a pokiaľ ide o boj proti daňovým únikom, toto je veľmi dôležitá téma. Dalo by sa to vyriešiť tak, že tieto osoby boli platené napríklad bankovým prevodom a takto by sa dalo potom veľmi dobre skontrolovať, aké sú finančné toky a potom vlastne by sa dalo zabezpečiť to, že tieto finančné prostriedky budú poskytované legálne. Ďakujem pekne. Teraz tu vítam pani Patriciu Perilaba a potom pani Sofie Kamera, to sú zastupcovia komisie. Takže kto by chcel začať ako prvý, nech sa páči. Informiert mich mein Zettel falsch oder? Ja som to zle pochopil. <laughs> Patricia Pedelabat, donc je... Volám sa Patricia Pedelabat, pracujem na DG eh, Ample a som zodpovedná za eh, dokument útvarov komisie, ktorý sa týka tejto témy. Ďakujem veľmi za prácu parlamentu. Nemám čo dodať k týmto diskusiám a ja samozrejme budem v kontakte so spravodajkyňou. Pozrieme sa na jednotlivé témy, o ktorých sa diskutovalo. Ďakujem. Dobre, takže tým pánom sme vlastne ukončili našu rozpravu. Vykladám z toho, že spravodajkyňa samozrejme zohľadní prednešené komentáre do svojich úvah a Dovolte ešte, aby som aj ja na záver niečo skonštatoval, takže poprvé, pokiaľ ide o otázku kolegu Perinského, je veľmi dôležitá. musím mať štatistiku o tom, aký počet vlastne takýchto pracovníkov domácnosti je v Európskej únii. Ja si spomínam, že asi pred 4 rokmi som bol spravodajcom podobnej správy a organizácia ILO vtedy hovorila asi o 30 miliónoch eh, pracovníkov domácností v Európe predpokladám, že bude dôležité overiť to číslo, ale celkovo to číslo poukazuje na to, že tu nejde vlastne o nejakú malú oblasť, ale je to skutočne e, veľmi rozsiahla oblasť e, autorské odvetvie. No a potom pokiaľ je ďalšiu tému, kultúrne rozdiely, spomínalo sa to asi dvakrát v rozprave, kultúrne rozdiely. Áno, môžu existovať, ale pokiaľ ide o jednotné sociálne a pracovnoprávne práva v Európe, tak tu nesmie dochádzať k znevýhodňovaniu, dôležite zabezpečí rovnosť šanci a mňa veľmi teší apel kolegu Šambona. Tu ide o to, aby bolo zabezpečené prepojenie na odbory a ja podporím túto myšlienku. Takže v zásade by sme sa dostali k ďalšiemu bodu nášho programu a to by bol strategický rámec v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie 2014-2020, 6. júna Európska komisia sa zapodieva follow-up, pokiaľ ide o stratégiu na obdobie 2007-2012 a teda to je určitá základňa pre nás, pokiaľ ide o spravodajcu, je to kolega Ule Kristensen a nech sa páči, hneď mu dávam aj slovo. Tak Fadi. Eh, formand. First of all, Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Na úvod sa chcem srdečne poďakovať tieňovým spravodajcom, ale aj ostatným členom nášho výboru. Hotiž to mali sme veľmi konštruktívnu spoluprácu, boli predložené mnohé návrhy, no a celkovo náš cieľ spočíva v tom, aby sme zabezpečili veľkú väčšinu pre našu správu. Takto budeme mať možnosť jednoducho zvýšiť tlak na komisiu, pokiaľ ide o tie návrhy, ktoré predkladá parlament. To znamená, že mali sme prvé stretnutie na úrovni tenových spravodajcov. Celkovo to bol dobrý dialog, všetci sa snažili skutočne dosiahnuť konsenzus. No, ale musím povedať, že nemali sme nejako veľa času sa zapodievať touto správou na poslednom zasadnutí, preto som veľmi rád, že dnes môžeme diskutovať o tejto správe. Samozrejme, Existujú v tejto oblasti mnohé výhody, mať tu teda dobré pravidlá, silné pôsobenie EÚ v tejto oblasti celkom zlepšiť ten pracovný rámec. Asi 4 tisíc ľudí prichádza o život pri pracovných úrazoch a viac ako 150 tisíc pracovne schopných eh, z dôvodu úrazu na pracovisku. Takže dôležité nejako proti tomu bojovať, dôležité je zlepšiť pracovné prostredie, to je veľmi dôležité z hľadiska konkurenceschopnosti spoločnosti, eh, podnikov a Mm, je to dobré aj pre verejné financie, konec koncov je to dôležité aj pre tých pracovníkov, aby nedochádzalo takýmto umrtiam alebo zraneniam a prácej neschopnosti. No a okrem toho môžeme e, mm, preukázať, že Európska únia môže zlepšiť situáciu v tejto oblasti. V tejto správe, ako ste hovorili, pán predseda, ide vlastne o strategický rámec aj e v oblasti ochrany zdravia, a bezpečnosti pri práci na obdobie roku 2014-2020. Oznámení komisia odviedla skutočne dobrú prácu, identifikovala existujúce problémy. Čo už je ale také menej pozitívne, je to, že potrebujeme mať predsa konkrétne riešenia, ide tu o výzvy v tejto oblasti a to, ako k ním pristupovať. Najdôležitejší cieľ tejto správy, o ktorej diskutujeme, spočíva v tom, ako vlastne predložiť konkrétne návrhy. A to preto, aby sa podarilo nájsť riešenie a samozrejme, že chceme prispieť k riešeniu týchto dôležitých víziev. No a myslím si, že je dôležité zvýšiť aj ambicioznosť tejto oblasti. Pokiaľ ide o hlavné priority, to sú psychosociálne rizika ako depresia, vyhorenie, stres a tak ďalej. No a preto je práve nevyhnutné získať eh, viac údajov o tejto oblasti, pokiaľ ide o malé a stredné podniky a mikropodniky, musíme zabezpečiť to, aby sa držiavali stanovené pravidlá. Samozrejme, nesmieme zabúdať na potreby týchto malých podnikov, musíme im pomôcť implementovať túto legislatívu, aby vôbec mohli splniť tie podmienky. No a samozrejme sme si vedomi toho, že je tu istá administratívna záťaž, pokiaľ ide o dodržiavanie pracovnoprávnych podmienok ale samozrejme sú tu veľké rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi. Je to pre všetko implementáciu na vnútroštátnej úrovni, pokiaľ tieto pravidlá. Nede len to vypracovať pravidlá, ale vôbec ich implementovať. Potom, pokiaľ ide o mutagénne a karcinogénne látky, musíme stanoviť eh, mm, hraničné hodnoty, musíme to mať ciele, ktoré sa týkajú vlastne zníženia eh, takýchto látok prostredí. To, čo výkonné musí byť efektívne, potom e, svalovo skeletálne ochorenia, to je tiež dôležitá oblasť, musíme tu vypracovať správe tejto oblasti, potom samozrejme Asbest, musíme tu mať ako minimum určitý screening a musíme tu mať aj národné akčné plány a potom pokiaľ ide o ďalšie priority, musíme vlastne posilniť úlohu inšpektorátu práce a potom samozrejme sociálni partnery musia zohrávať dôležitejšiu úlohu Ide potom aj o hodnotenie rizik, to musí byť asi hlavný nástroj pri našej práci, samozrejme nové technológie a výzvy, ktoré existujú v tejto oblasti, na to nesmieme zabúdať. No a potom samozrejme ide aj o výmenu najlepších postupov, šírenie najlepších postupov, to zahráva dôležitú úlohu. No a teraz sa teším na to, čo povedia kolegyne, kolegovia. Ďakujem. Ule, ten štát. Ďakujem, Ole. Teraz tieňoví spravodajcovia Žorž Bach za EPP. Ďakujem. Chcem sa poďakovať za veľmi dobrú spoluprácu s Olem Kristensenom, spravodajcom. A ďakujem aj za spoluprácu s ďalšími tieňovými. Myslím, že správa bude dobrá, pretože sa zhodujeme na tých veľkých výzvach, Ole to teraz predstavil. Súčasná situácia, vysoký počet e, úrazov, chorôb a tak ďalej. Pre nás absolútnou prioritou je vytvoriť e, rovnakú ochranu pre každého zamestnanca bez ohľadu na štát pôvodu a bez ohľadu na sektor a veľkosť podniku. Takže to je taká hlavná línia nových návrhov. Veľký problém bude asi v tom, či potrebujeme novú legislatívu v oblasti zdravia a bezpečnosti práce alebo nie. Podľa mňa ešte sú tu potrebné nejaké diskusie a domnievam sa, že sa musíme prispôsobiť novým rizikám. Máme napríklad smernicu pre ochranu zamestnancov pred karcinogénnymi a mutagénnymi látkami musíme ďalej ešte venovať pozornosť aj biotechnológiám a nanotechnológiám a musíme tu žiadať ďalšie e, šetrenia. A tým sa dostávam e, k bodu. Minulý týždeň som bol v Luxemburgu na konferencii po štrasburskej plenárke a tam unisono sa hovorilo o tom, že chýbajú údaje a otázkou je, ako by sme mohli získať a zbierať ďalšie údaje a vyhodnocovať ich jednotne. Ako teda zaobchádzať s tými údajmi, najmä pokiaľ ide o psychosociálne riziká. Komisia poukazuje na to, že to je naozaj problém. Ďalší problém ochorenia svalovej sústavy a kostry. Toto bude len pribúdať v budúcnosti, pretože e, pracovníci musia ostávať v pracovnom procese stále dlhšie a dlhšie. Výsledky pilotného projektu parlamentu prídu bohužiaľ až e, koncom roka. Pilotný projekt, e, v ktorom spolupracoval parlament s agentúrou OŠA. No a potom ešte prevencia. Tu e, musíme venovať pozornosť tým kolaboratívnym robotom, ktorí by mali predstavovať zjednodušenie práce ale zatiaľ to tak nevy, nevyzerá. V nemocniciach a v domovoch dôchodcov je to zatiaľ veľká výzva. No a azbest, to Ole takisto spomenul, vždy si myslíme, že azbest už máme pod kontrolou, vieme o ňom všetko, ale ja chcem zdôrazniť, že to tak úplne nie je. Už v roku 2013 parlament v správe Stevena Juxa o, o tom hovoril a poukázal na to, že Azbest si vyžiada ešte veľmi veľkú prácu. Musíme mať nejakú, nejaký model screeningu a registrácie, inventarizácie azbestu v jednotlivých členských štátoch. Myslím, že musíme opäť vyzvať komisiu, aby pracovala aj v oblasti azbestu. Takže toto e, sú moje pripomienky, teším sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem, George. Pani McIntyre za EKR. Ďakujem, pán predseda. Chcem začať tým, že sa poďakujem správodajcovi za správu, za to, ako e, vedie zasadnutia tieňových. Myslím, že sme našli spoločnú pôdu a e, všetci pracujeme takisto usilovne na detailoch pozmeňovacích návrhov a myslím, že e, na základe toho e, vypracujeme dobrú správu, ktorú všetci budeme môcť podporiť. K tejto správe prišlo naozaj obrovské množstvo pozmeňovacích návrhov. Ole by mal dostať pochvalu za tú veľkú prácu, ktorú e, vkladá do hľadania kompromisov. Toto naozaj veľmi oceňujeme. Ja by som chcela, aby sme podporili malé a stredné podniky a mikropodniky pri uplatňovaní e, legislatívy o bezpečnosti práce a o zdraví na pracovisku. Od začiatku som tu žiadala zjednodušenie. Nechcem znižovať úroveň ochrany bezpečnosti a zdravia pracovníkov, ale chcem zjednodušiť situáciu podnikom, aby vedeli, aby chápali, čo sa od nich žiada, aké sú ich povinnosti. Bez toho, aby sa vytvorili veľké administratívne náklady. Chcem, aby sme hovorili najmä o e, riadení rizika. Nechceme eliminovať akýkoľvek pojme, pojem rizika, Viackrát sme už hovorili e, o tomto v tomto výbore. Myšlienka, že odstraníme akékoľvek riziko, e, e, vyznieva tak, že sa budú napríklad na veky už budovať iba prízemné domy, pretože ak budeme budovať dvojposchodové um, alebo trojposchodové domy, tak vždy je tam riziko, že niekto spadne zo schodištia. My môžeme to riziko znížiť, manažovať tým, že napríklad na schodištia namontujeme zabria, zabradlia. Takže o toto mi asi ide. A e, dúfam, že takýto kompromis v tomto zmysle sa objaví. Mali by sme riadiť riziko a nie riadiť byrokraciu. Čiže tie riešenia musia byť praktické a musia naozaj e, ukázať, preukázať svoju efektívnosť. Nejde len o to, aby sme mali administratívne dokumenty v platnosti, to e, reálne nezvyší zdravie a bezpečnosť pracovníkov. Čiže e, manažujme riziko a nie byrokraciu. Ďalej uplatňovanie E, uplatňovanie je výsadou členských štátov. Musíme si uvedomiť, že legislatíva o zdraví a bezpečnosti na pracovisku je odlišná veľmi v každom členskom štáte a musíme uznať tie rozdiely. A musíme podporiť členské štáty pri uplatňovaní tejto legislatívy, ale nemali by sme to robiť za nich, nemali by sme im vnúcovať nejaký paušálny, rovnaký prístup v celej Európe. Mali by sme uznať, že členské štáty v tomto zohrávajú každý svoju úlohu. To je asi všetko, čo som chcela povedať, ale chcem sa ešte poďakovať za spoluprácu všetkým skupinám na zasadnutia tieňových spravodajcov a teším sa na ďalšie. Ďakujem Antea, teraz Renáte Weber v mene skupiny ALDE. Ďakujem pani, pán predseda. Chcem sa poďakovať takisto spravodajcovi za veľkú prácu. A venujeme sa súčasným a novým rizikám, problémy malých a stredných podnikov, pri uplatňovaní o legislatívy OSH. Takisto sa tu hovorí o identifikovaní osvedčených postupov a o zbere kvalitných údajov. Chcem povedať, že som veľmi spokojná so spoluprácou s tieňovými spravodajcami a so spravodajcom pretože zatiaľ sa nám naozaj podarilo dosiahnuť široký konsenzus v kľúčových témach dlhodobé sociálne a ekonomické výhody pre zamestnancov, zamestnávateľov a spoločnosť z dobrej, efektívnej stratégie EÚ. Ďalšia téma, zjednodušenie požiadaviek a zníženie ich nákladov, po tretie technická podpora a výmena osvedčených postupov, najmä pre malé a stredné podniky, aby mohli uplatňovať túto e, politiku. Rokovania ešte stále prebiehajú. Aj dnes po obede sa bude rokovať Niektoré e, z týchto vecí sú veľmi dôležité pre skupinu ALDE, najmä veľká byrokratická záťaž a naliehavá potreba zjednodušiť regulačný rámec. Teraz máme preťažený rámec legislatívny, je tu 24 smerníc a ich dodržiavanie je ťažké najmä pre malé a najmenšie podniky, ale to sú zároveň e, podniky, ktoré <clears throat> vytvárajú 85 pracovných miest v Európe. Spoľahlivé porovnateľné kvantitatívne údaje sú takisto veľmi dôležité, aby sme zistili, aké sú nové rizika. Štandardy OSH sa musia zosúľadiť z EÚ najmä pokiaľ ide o demografické zmeny a e, tzv. gender mainstreaming, keď sa implementuje legislatíva o e, bezpečnosti práce. Ako som už povedala, je tu veľmi dobrý duch spolupráce. Ďakujem veľmi pekne. Teraz Neoklis Skidiotis dostane slovo. Kto ho zastupí? Nie, takže Tania má slovo, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade um, pán Silikoty sa ospravedlňuje, že nemohol medzi nás prísť, ale bude na stretnutí tieňových dnes po obede, takže ja dnes ráno vystúpim za neho. Takže chcem ešte raz veľmi pekne poďakovať e, za prácu spravodajkyni aj za kompromisné návrhy. Mm, oceňuje a oceňuje kompromisné návrhy a to, že, boli do to, a to, že sú do otázok bezpečnosti pri práce a zdravia zapojení aj pracovníci to je kompromis k odseku 10. Oceňujeme aj špecifický záujem o mikropodniky, o malé a stredné podniky a oceňujeme zdôraznenie toho, že ich treba podporovať. Teda hovoríme o odseku 8a. Je veľmi dobre, že sa vám podarilo cestou kompromisu 20b zapracovať otázku gender mainstreaming, ako aj otázku osôb, ktoré majú chronické ochorenia, to, že ste pracovali aj s otázkou stresu pri práci a tak ďalej, že ste tieto veci nastavili ako priority vašej správy. Správe vynikajúcim základom pre ďalšiu diskusiu sú tam dve, dva body, ktoré obzvlášť podporujeme ale potom po obede sa ešte podrobnejšie k tomu vyjadríme. Poprvé ide o otázku e, dĺžky života, dôchodkov a tak ďalej. To je v kompromisi, kompromisi 1a a podporujeme podporujeme prepojenie týchto dvoch otázok, takže k pobede vám k tomu ešte povieme viacej. Po druhé by sme radi diskutovali o flexibilite, tak ako je to nastavené v kompromisom návrhu 19. Sme pripravení diskutovať o tomto pojme, ale želáme si zagarantovať, aby flexibilita neviedla k nestalosti práce. E, ďakujeme za správu. Budeme ďalej spolupracovať veľmi radi na tejto téme. Ďakujem. Dankeschön. Jetzt kommt Karima. Ďakujem. Teraz Karima Dili. Beaucoup, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pánovi spravodajcovi Kristensenovi za túto prácu, ktorá veľmi príjemným spôsobom pokračuje. E, Popoludní budeme pokračovať na zasadnutí tieňových spravodajcov. Chcem zdôrazniť niekoľko bodov. Počas našho prvého zasadnutia aj v pozmeňovacích návrhoch sa hovorilo o tom, že tu máme určitý konsenzus v tom, že táto téma má podľa nás byť jadrom politickej agendy v Európe. Musí teda táto téma sa stať prioritou. Je pravda, že Máme teraz naozaj tých 24 európskych smerníc, vďaka ktorým členské štáty zlepšujú prevenciu pracovných úrazov, ale dnes nám chýba strategický rámec a ja žiadam teraz od, komisiu, od komisie, aby nám toto dala, pretože teraz zaznamenávame stagnáciu, respektíve regres. Ja som bola spravodajkyňou k tejto téme v minulosti. Podľa bilancie stratégie sme sa od roku 2011 nepohli a ja nemôžem akceptovať, aby sme sa vracali do minulosti. Čo to znamená lepšia regulácia? To neznamená nič. Musíme regulovať viac, pretože kolegyňa, kolegovia, máme čísla. Každých 5 sekúnd v Európe jeden pracovník sa stáva obeťou pracovného úrazu. Každé 3,5 minúty jedna osoba umrie na chorobu, ktorá vyplýva z jeho práce. 168 tisíc mŕtvych ročne. Kríza, súčasná kríza nemôže byť zájem, zámienkou na to, aby sme zanedbávali riešenie týchto problémov. A bezpečnosť pri práci nemôžeme obetovať hospodárskej kríze. Pozrime sa na ďalšie číslo. E, keď nič nebudeme robiť, tak to vyvolá takisto náklady pre spoločnosť. Čiže je to ekonomická chyba, keď nebudeme riešiť a zlepšovať podmienky pri práci. Ekonomicky tieto náklady môžu znamenať až 4 európskeho HDP, čiže asi 500 miliard eur ročne stojí naša nečinnosť. Aby sme teda mohli bojovať efektívne proti tomuto zlu, komisia potrebuje členské štáty. Potrebujeme aj tie číselné indikátory a potrebujeme aj skutočnú kultúru prevencie. Ja nesúhlasím, pokiaľ ide o to riadenie rizika. Máme tu riadenie, ale na druhej strane aj prevenciu. Politika prevencie existuje, aby sme sa vyhýbali úrazom. Keď budeme riadiť riziko, tak to znamená len e, zvládanie tých úrazov na, na pracoviskách, ale my sa im musíme v prvom rade vyhnúť. E, pokiaľ ide o nové rizika, o svalové a, e, choroby a choroby kostry, takisto rakovinové ochorenia, e, musíme riešiť stres, burnout a rôzne novinky nášho storočia, nanotechnológie, takisto endokrinné, um, narušujúce látky. Toto všetko sú obrovské uh, ohrozenia pre našu spoločnosť. Ja budem spolupracovať so spravodajkyňou, tá nám určite predloží dobrú správu. Našim cieľom má byť, aby sa toto dostalo do ťažiska ekonomickej agendy e, Komisia EÚ, e, pretože toto sú veci, ktoré sa dotýkajú každého Európana. A takisto potrebujeme veľmi silnú, silné posolstvo zo strany Európskej komisie, opakujem. Dnes už nemôžeme európskych zamestnancov e, nechať bez o ochrany, nemôžu prichádzať o život. Musí, my sa musíme postarať o to, aby ich podmienky práce boli dôstojné, aby chránili ich život. Ďakujem, hovorí predseda Laura Adžea za EFDD, ale nie je prítomná. Chce sa niekto vyjadriť v jej mene? Asi nie. Teraz Joel Melan, ktorého zastúpi kolega Martin. Martin. Ďakujem, pán predseda. Z pohľadu Francúzska my podporujeme všetko, čo môže a má chrániť zdravie a bezpečnosť pracovníkov. Ale je tu aj jedna výstraha. Nejde o to, aby sme kládli prekážky do cesty malým a stredným podnikom a najmenším mikropodnikom, pretože tieto podniky, keby sa podmienky príliš sprísnili, by takisto zmenili nábor pracovníkov. A tento text by nemal favorizovať veľké nadnárodné eh, podniky, ktoré sa špecializujú na zdravie a ochranu pracovníkov. Nemali by sme vytvárať e, takú situáciu, že vzniknú monopoly, ktoré sa etablujú. Ďakujem. Sean Simon, nech sa páči. Thank you. Um... Ďakujem. Už som to predtým povedala, aj kolegovia o tom už hovorili. Ja chcem poblahopriať e, Olemu Christensenovi, ktorý odvedol obrovský kus práce na tejto správe a je vidieť, že spravodajca naozaj môže pracovať tak, že je v tom potom rozdiel. My sme predložili 20 pozmeňovacích návrhov k rozličným témam, či už sa jedná úrazy, choroby a tak ďalej, eh, s psychotoxickým liekom príprava ktorých predstavuje riziko pre pracovníkov v zdravotníctve a myslím si, že táto téma by v špecifickej stratégii mala byť vyzdvihnutá. Poprosím vás, aby ste sa na to ešte raz pozreli. A pre mňa takou dosť veľkou vecou je otázka podávania správ. V Spojenom kráľovstve, keď sa hovorí o byrokracii, a bezpečnosti pri práci. Nuž, e, bezpečnosť pri práci health and safety je už takmer satirickým slovom u nás doma. A e, okolo minulý rok asi 350 ľudí zomrelo na pracovisku v Spojenom kráľovstve. Tisícky e, zomrú na choroby spôsobené priemyselnými premyslenými dôvodmi a tak ďalej. Čiže mm, u nás je povinnosť nahlasovať 3 až 7 dní. Máme máme, mám na mysli také veci ako zranenia alebo dlhodobé choroby. A o týchto, o týchto chorobách sa nenahlasuje tak, ako by sa malo. A myslím si, že nemôžeme dovoliť, aby sa veci odkláňali opačným smerom, aby sa nahlasovalo čoraz menej. Um, umrtia vzhľadom na mizofiliom stúpajú v Spojenom kráľovstve. V tomto čase je ich už vyše 2,5 tisíca, čiže ale to je naozaj len vrchol ľadovca. Pokiaľ ide, to sú také tie tematické veci. Buďme tvrdí, buďme tvrdí v rámci EÚ, pokiaľ ide o nahlasovanie, o podávanie správa. Neumožníme vládam, ako napríklad britskej vláde, aby, aby masírovali číselné údaje a aby naozaj sa zhostili povinnosti nahlasovať tak, ako by to malo byť. Ďakujem. Ďakujem a posledná rečnička Elizabeth Moran Chantier. Ďakujem, pán predseda. Ja takisto chcem vyjadriť rešpekt Olemu Kristensenovi, poďakovať za prácu na tejto téme, ktorá nám leží na srdci a chceme sa jej venovať oveľa intenzívnejšie. To, čo hovorí George Bach, to takisto je pravda medzi jednotlivými tieňovými spravodajcami prebehla veľmi dobrá spolupráca. A ja chcem dodať tri body, ku ktorým som predložila pozmeňovacie návrhy. Tie sú pre mňa veľmi dôležité. Poprvé, prvý bod. To nadvezuje aj na to, čo povedal Sean Simon. Potrebujeme eh, aktualizované údaje od členských štátov, pokiaľ ide o e, profesné choroby a e, pracovné úrazy a ich definíciu, pretože e, choroby sa menia, pracovné podmienky sa menia, preto potrebujeme aktualizované údaje tak, aby legislatíva práce a ochrany zdravia bola naozaj realistická, aby koreš, korešpondovala s realitou. Druhý bod. Potrebujeme si objasniť, aké opatrenia sa majú rešpektovať pre zamestnancov aj zamestnávateľov a musíme adaptovať informačné povinnosti zamestnávateľov štruktúram podnikov. Nemôžeme očakávať rovnaké informácie e, zo všetkých typov podnikov bez ohľadu na ich veľkosť. No a tretí bod – je mi ľúto, že protirečím jednému rečníkovi, ktorý povedal, e, a, a, e, aká je, že situácia v tejto oblasti je už vyriešená. Nie, nie je. Je to vec, e, kde nemôžeme poľaviť z úsilia, pretože podmienky bezpečnosti práce, ak nie sú rešpektované, tak e, potom jednoducho nemôžeme vypočuť spravodlivým spôsobom všetky strany na pracovisku. Pán predseda, vy ste vedeli, že ja sa k tomuto vyjadrím. Keďže sme prijali smernice, musíme ich aplikovať a práve náš výbor musí chrániť e, aj zdravie pracovníkov, ktorí pracujú v elektromagnetickom poli. Aj Karima sa k tomu vždy vyjadruje. Pán spravodajca, prosím, neustupujte v tejto veci, presadzujte, aby členské štáty rešpektovali tie smernice, ktoré sme prijali v tejto téme a ktoré schválil tento výbor, najmä pokiaľ ide o elektromagnetické pole. Tu sme odviedli obrovskú prácu, ktorá vlastne pokryla dieru legislatívnu. Takže e, buďte v tomto neústupčiví, pán predseda. Ďakujem. Teraz komisia. Cynthia Punet, Nie, e, vítam vás medzi nami. Máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Dobré ráno ja pracujem ako analytička na DČ Safety. My vítame spätnú väzbu parlamentu, pretože je veľ, diskusia so súčasnými stranami je veľmi dôležitá pre implementáciu strategického rámca. Dostali sme už závery rady, ktoré boli prijaté v marci tohto roku a Ďalšie závery prídu čoskoro. V októbri by sa mali schváliť. My veľmi radi počujeme od členských štátov, že mnohé krajiny sú už v procese zosúľaďovania národných stratégií strategickému rámcu EÚ. Zopár všeobecných prípomienok k tomu, čo tu dnes odznelo. Najprv k legislatíve. Hovorili ste, že súčasný strategický rámec nezahrňa legislatívnu iniciatívu. Viete ale, že komisia vykonáva súhrné vyhodnocovanie z tých súčasných 24 smerníc. Správa hodnotiaca bude vychádzať z vyhodnotenia e, externými kontraktormi um, bude vychádzať z národných stratégií a tak ďalej a našej skúsenosti na komisii. Na základe výsledkov hodnotenia potom uvidíme, ako budeme pokračovať, ako skvalitníme legislatívny rámec EÚ. Hodnotenie prebieha, pokiaľ ide o relevantnosť a efektívnosť a hodnotí sa aj to, že či je skutočne primeraná tá legislatíva, ktorá platí v súčasnosti. Riešime aj to, či existuje nejaký priestor pre zjednodušenie, pokiaľ, či dochádza k prekryvaniu, duplicite a či by sme mohli zjednodušiť uvedený rámec. A ďalej ste hovorili o e, uplatňovaní a tu zohráva obrovskú úlohu výbor pracovných inšpektorov. Oni sa venujú niekoľkým činnostiam, napríklad budú mapovať e, zdroje v členských štátoch, budú vyhodnocovať kapacitu členských štátov. Nie je nedeleno počet inšpektorov, ale aj ich vedomosti. Keď hovoríme o nových rizikách, hovoríme o psychosociálnych rizikách, e, primeranom vzdelávaní a vedomosti e, inšpektorov budeme riešiť aj to, ako zlepšiť spoluprácu medzi inšpektormi rozličných členských štátov, ako si môžu medzi sebou e, vymeniť poznatky, skúsenosti. A potom ešte na záver údaje. Niekoľkokrát to tu odznelo a nielen zo strany parlamentu, ale aj iní hlavní aktéry hovorili o údajoch, preto budeme analyzovať aj možnosť kvalitnenia údajov, ehm, budeme, budeme riešiť údaje, ktoré sa týkajú ochorení a tam práve budeme pracovať na nových metodikách, vďaka ktorým by sme zlepšili dostupnosť údajov a ich porovnateľnosť. No a potom uvidíme, či sa budú či sa budú dať zozberať e, údaje genozým zoznamom chorob z povolania. Sú tu aj iné možnosti ehm, zberu údajov napríklad zo strany Dublinskej nadácie a tak ďalej. Napríklad agentúra by mohla riešiť nielen rizika, ale aj e, náklady, pokiaľ ide o OS, toho, keď ste zapojení do OSH alebo nie. Čiže čo to môže aké náklady to môže predstavovať pre krajiny a pre podniky. Mm, ďalší bod je kríza, zdrojov je málo, preto nabádame členské štáty, aby využívali európske fondy, najmä pokiaľ ide o fondy z Európskeho sociálneho fondu kde je táto téma uvedená explicitne, teda bezpečnosť pri práci a zdravie. Toľko zo strany komisie a skutočne sa tešíme na vaše návrhy, ktoré si preskúmame veľmi obozretne. Ďakujem. Ďakujem. Myslím, že Ole toto všetko zohľadní vo svojej ďalšej práci. No a teraz na záver tri osobné pripomienky. Ako si asi spomínate, ja som mal 11 mesiacov čas na to, aby som si urobil také ďalšie vzdelanie v zdravotníctve, pretože som mal chorobu a s mnohými uh, lekármi som sa stretol a v, tom, v tejto súvislosti je jedna dôležitá, jeden dôležitý aspekt pre túto Oleho správu získavanie údajov o rakovinových chorobách sa už robí v každom členskom štáte vo forme registra rakovinových ochorení. Na toto musíme uh, pamätať a lekári mi hovoria, a to je zaujímavé, že v 80% rakovinových ochorení nevieme, či uh, táto choroba vznikla kvôli povolaniu, kvôli výkonu povolania alebo z osobných súkromných dôvodov. A to by bolo dobré zistiť, prečo vznikajú tieto rakovinové ochorenia. To nám v budúcnosti môže pomôcť pri, um, pri um, uh, prevencii, prípadne zapájania zamestnávateľa do riešenia problému. E, lekári hovoria, že tieto registre za 5 rokov sú už príliš veľké na to, aby sme e, rozpoznali príčinu vzniku choroby. A v našej správe by sme mohli e, na to poukázať, aby, aby sme jednoducho podnetili diskusiu o um, tejto medzere, ktorá ešte existuje. E, ja mám už 11 mesačné skúsenosti a kvalifikáciu v tejto oblasti a preto som považoval za e, dôležité, aby som to podotkol. No a teraz bod 11, e, fond EGF, pardon, bod 9, fond EGF, O tomto sme už hovorili. Ex post hodnotenie uplatňovania Európskeho globalizačného fondu. Komisia bola vyzvaná, aby predstavila e, toto vo výbore pre zamestnanosť, tak aby sme mohli ďalej pracovať na našej implementačnej správe o EGF. Poprosím teraz zástupcov komisie, vítam ich srdečne. Iza, pani Izabel Rocinsky. Ešte si cvičím tie mená, ako vidíte, ale už vidíme zastupkyňu komisie za počítačom. Nech sa páči, máte slovo. Som sa Izabel Pronzinsky a e, som vedúcou útvaru pre EGF na DG Employment. Pozvali ste ma, aby som odprezentovala ohodnotenie ex post prvého EGF. Obdobie skončilo v roku 2013, ale hodnotenie bolo práve sprístupnené a je to na stránke EGF. Ja budem hovoriť o legislatívnom rámci, prečo došlo k hodnoteniu, potom veľmi stručne o kontraktuálnom rámci, metodike a hodnotiteľoch a na záver budem hovoriť o dvoch otázkach, ktoré sa mali hodnotiť a síce dopad EGF a jeho pridaná hodnota. A na záver budem hovoriť podrobnejšie o odporúčaniach, ktoré predložili hodnotitelia. A dotknem sa aj zjednodušovaniu, o ktoré sa snaží komisia. Hodnotenie e, prvého EGF bolo vykonané v nadväznosti na článok 17 nariadenia EGF. Tam sa hovorí, že komisia vykoná ex post hodnotenie, aby zmerala dosah EGF a jeho pridanú hodnotu. A my sme uskutočnili aj priebežné hodnotenie ešte predtým a účelom toho bolo práve zistiť, aká je efektívnosť EGF a ako vyzerá udržateľnosť jeho výsledkov. Hodnotenie ex post berie do úvahy to, čo už bolo vyhodnotené v rámci, to, to, čo už bolo vyhodnotené priebežne, čiže toto všetko treba mať na pamäti. Došlo k trom hodnoteniam prvého EGF, priebežnému hodnoteniu, ktoré sa udialo v roku 2011, potom následovala prvá fáza ex post v roku 2013 a teraz ide už u poslednú fázu hodnotenia ex post a táto posledná fáza čerpá zo všetkých predchádzajúcich fáz a vynáša k ním závery. Všetky tri hodnotenia uskutočnili externí experti a prešli výberovým konaním GHK neskôr ICS International, získalo, alebo teda vyhralo všetky tri verejné súťaže. Všetky tri výberové konania boli vyhodnocované osobitne. Možno, že sme mali iné kritéria, ale ako tomu už bolo, GHK predložilo také ponuky, ktoré získajú najväčší počet, počet bodov a preto sme mali toho istého subdodávateľa v prípade všetkých troch hodnotení. To ale znamenalo, že eh, sme získali kontinuitu vízie v rámci všetkých hodnotení. Príslušné finančné prostriedky eh, boli zahrnuté do EGF technickej pomoci opätovne v zmysle článku 8 nariadenia EGF na monitore vidíte sumy, ktoré boli vyčlenené a čerpané pre každé z týchto hodnotení. Priebežné hodnotenie, tam to bolo 263 tisíc hruba. Prvá fáza hodnotenia ex post 350, 345 hruba a záverečná fáza si vyžiadala 327 tisíc eur zhruba. To boli skutočné e, sumy, ktoré boli schválené po verejných súťažiach. Na teraz pripravujeme verejnú súťaž, pokiaľ ide o súčasné nariadenie EGF. Tam sme nastavili strop 300 tisíc eur a zdá sa, že táto suma je primeraná v porovnaní s predchádzajúcim priebežným hodnotením. Mm, čo skoro zverejníme výzvy o predkladanie návrhov prebehnú dve verejné konzultácie, ktoré budú zverejnené na web stránke Európa, takže tiež sa môžete zúčastniť na konzultácii. Prvá sa bude týkať cestnej mapy a druhá zadávacích podmienok eh, k otázkam v rámci hodnotení. Prvú sme už otvorili, druhá konzultácia bude zverejnená na jar budúceho roku. V každej z troch fáz naši dodávateľia dostali eh, istý počet prípadov, ktorí mali skúmať, eh, dostali otázky, ktoré sa týkali ustanovení, teda, tak ako sú nastavené v článku 17, čiže hovoríme o tých hlavných hodnotiacich otázkach. Prvé, priebežné hodnotenie, 15 prípadmi. Prvé expo hodnotenie 33, čiže to bola tá najnákladnejšia fáza hodnotenia. A posledná fáza sa zaoberala 25 prípadmi, čiže celkovo sme vyhodnotili 73 prípadov a to sú všetky tie prípady, ku ktorým sme mali dispozícii záverečné správy, keď sme dohodli, kým sa dohodli na zmluve s dodávateľmi, pokiaľ ide o konečnú fázu. Že to prvé obdobie, počas prvého Čiže žiadny prípad nezostal nevyhodnotený počas pokiaľ ide o to prvé obdobie. Ale keď už sme zadali zmluvu k poslednému vyhodnocovaniu, tak došlo k 39 prípadom, ktoré, ne, ktoré prebiehali v tom čase a tieto predmetom hodnotenia neboli, teda minimálne nie zo strany komisie. A konečná správa k týmto prípadom bude k dispozícii 1. augusta budúceho roku. Čiže vidíte, že EGF EGF ehm, e dlho trvá. To obdobie je dlhé a medzi tým, než zverejníme zmluvu, je schválená a tak ďalej. Preto my v rámci EGF chceme ponúknuť dostatočný čas na samotnú implementáciu. Možno by som mala ešte doplniť, že tých prvých 15 prípadov v rámci priebežného hodnotenia bolo v rámci pôvodných pravidiel k nariadeniu EGF. To znamená, že strop bol tisíc, um, tisíc zamestnancov, ktorí boli prepustení, neskôr to bolo zredukované na 500 a implementačnou doby bolo, bolo len jeden rok a to sme potom rozšírili na dva roky. Čiže prípady ex post sa potom odohrali v rámci iných podmienok a mnohí z nich uh, boli v reakcii na krízu, čo nebolo kritériom počas prvej fázy nariadenia. Používam teraz priesvitky od našich dodávateľov, ktoré, prezent, ktoré použili pri prezentácii záverečnej správy. Tu vidíte metodiku, aký prístup si zvolili venovali sa revízii dokumentom, žiadostiam, záverečným správam, ďalšej korešpondencii, mali prístup ku všetkým takýmto dokumentom, vykonali intervia so zamestnancami komisie, národnými kontaktnými osobami v každom z členských štátov, projektovými koordinátormi na lokálnejšej úrovni s partnermi, ktorí e, vykonávali projekty tam môže ísť o rozličné organizácie v rámci každého prípadu. Interviovali aj príjmateľov, vytvorili v niektorých prípadoch dokonca aj skupiny, tzv. focus groups, a konzultovali aj s nezávislými expertmi na pracovný trh, ako napríklad z univerzít, ehm, sociálnymi partnermi a tak ďalej. Pretože samozrejme nemohli interviovať toľko príjmateľov, tak vykonali aj prieskumy, ehm, telefonické prieskumy, e-mailové prieskumy, kontaktovali aj členské štáty, ktoré sa nezúčastňujú, ktorých je veľmi málo v tomto štádiu a chceli vedieť, prečo um, nepodali žiadnu žiadosť uh, vôbec alebo nedávno a mali, plný prís, mali samozrejme prístup aj k databáze EGF a prístup k akýmkoľvek databázam, uh, im, uh, ktoré by im členské štáty boli sprístupnili. Toto možno nevidíte až tak dobre, ale e, výsledok je taký, že reintegračná, re, reintegrácia, ktorá sa uskutočnila v závere každého implementačného obdobia, čiže všetky, vidíte tu všetky 73 prípadov, v rozličných farbách. Možno, že ja vám tie priesvitky môžem sprístupniť, aby ste si to mohli pozrieť, ale je zrejme, že najnižšia, na nebo vidíte tých 4 a to sa udialo v rámci prvej fázy nariadenia EGF, to znamená, že to bolo súčasťou priebežného hodnotenia a keď potom sa presuniete napravo, teda k tej najvyššej reintegrácii, to je 86% a to sú práve tie nedávne prípady EGF, vidíme, že členské štáty sa poučili, Mm, nariadenie, uplatňovanie nariadenie bolo skvalitnené a aj ekonomika sa skvalitnila, čiže reintegrácia pracovníkov bola jednoduchšia. Prvá otázka hodnotiaca bola, ako a do akej miery mala podpora v rámci EGF dopad na individuálnych účastníkov. A ak si spomeniete na ten predchádzajúci slajd, tak eh, tá, ten priemer bol 49 pokiaľ ide o reintegráciu nuža. To je, to je dobré, je to lepšie, než sa podarilo dosiahnuť e, e, sociálnemu fondu členským štátom. My sme konzultovali nadáciu pre skvalitnenie životných a pracovných podmienok a aj oni uviedli, že toto je dobrý výsledok a naozaj môže byť EGF na tento výsledok pyšný. Pokiaľ ide o udržateľnosť výsledkov, hodnotitelia sa pýtali členských štátov, e, pýtali sa ich aj na veci, ktoré sme sa my nemohli, pretože to nebolo v nariadení. Pýtali sa, že či sa reintegrácia zlepšovala časom, pretože Samozrejme, pri reintegračnom období bolo veľa pracovníkov, ktorí boli prepustení, boli e, v rámci rôznych programov. A členské štáty potom sledovali pre pracovníkov, ktoré boli v rámci programoch EGF a zistili, že naozaj ten výsledok sa e, zlepšil po tom, čo skončila implementácia. Pokiaľ ide o, o živnostníkov, tam to bolo rozličné, e, výsledky boli rôzne členských štátoch, e, líšili sa jednotlivé cieľové skupiny a tak ďalej, k tomu sa ešte vrátime. Nože, pokiaľ ide o hodnotiteľov, tí riešili aj charakteristiku nových zamestnaní. Všimli si, že nové zamestnania E, sa často, že k ním došlo v tom istom sektore alebo v príbuznom sektore. Teda zistili sme, zistili sme, že pracovníci boli prepustení, ale chceli využiť svoje zručnosti, chceli si nájsť novú prácu v podobnom odvetví. Podarilo sa im aj vďaka vzdelávaniu v rámci EGF e, dosiahnuť možno kvalitnejšie možno, že sa im podarilo aj vďaka EGF dosiahlo to, dosiahnuť to, že sa dostali aj k takýmto prácam. Um, potom, pokiaľ ide o väčšinu zmluv, tam sme zistili, že boli možno menej istejšie, nebolo tak ľahké možno nájsť si stálu prácu pre pracovníkov, ale často začali v dočasnom zamestnaní a potom sa presunuli a získali e, stálu zmluvu. E, vnímame tam aj istú diverzifikáciu, pracovníci išli aj do iných odvetví, k iným druhom práce a to sa udialo e, aj kvôli tomu, že nás že bola situácia v ekonomike taká, aká bola, že si museli hľadať prácu v iných odvetviach, ale niektorí využili aj možnosť EGF a presunuli sa do nových oblastí, kde vždy chceli ísť, ale doteraz možno nemali na to príležitosť. Využili príležitosť na to, aby sa vzdelali, aby sa vrátili možno na univerzitu a aby si hľadali lepšiu prácu. A Um, osobne môžem povedať, že keď som išla na misiu, e, na záverečné konferencie, tak som sa niekedy stretla s veľmi šťastnými pracovníkmi, ktoré povedali, že vďaka EGF majú teraz konečne prácu, ktorú si naozaj užívajú, ktorá sa im páči. Um, pokiaľ ide o živnosti a podporu podnikov, Nuž, aj takéto niečo umožnilo mnohým pracovníkom začať podnikať e, v tom, čo možno vždy chceli a pokiaľ ide o staršie kategórie, to bola len jedna z, e, z, z ciest, ako um, sa vymaniť z nezamestnanosti, keď začali podnikať. Je dôležité sa pozrieť aj na také jemnejšie výstupy pre príjimateľov, keď dochádza k prepušťaniu, ľudia sú v šoku, stratili prácu, ktorú mali roky. Je im to lúto samozrejme, sú skeptickí, pýtajú sa, budeme ešte niekedy mať normálnu prácu a ako sa k nej dopracujeme, tak agentúry potom musia riešiť, musia pomáhať pri takýchto šokoch, musia spolupracovať s pracovníkmi a tak ďalej. Ale Výsledkom implement- dlhšieho implementačného obdobia sú aj psychologické prínosy. Pracovníci získavajú seba dôveru, uvedomia si, áno, máme zručnosti, sú tu možnosti, sú tu nové pracovné miesta a aj ak tie nové pracovné miesta nie sú, povedzme, dispozícii hneď, ich seba dôvera sa vylepší a vedia, že keď sa pousilujú, tak sa do cieľa dopracujú. Preto e, možnosť no, nového zamestnania existuje. Takisto v mnohých prípadoch e, sa stretli s zamestnaneckými službami po prvýkrát, majú teraz dobré skúsenosti a majú možno aj lepší pocit takýchto služieb a možno aj do budúcna využijú ich služby. Nuž a hodnotitelia múdro doplňajú, že samozrejme je to rôzne, prípad od prípadu, krajiny od kr- v krajinách to nie je možno jednotné. Riešili ďalej aj širší dosah oblastiach, kde došlo k prepušťaniu. Spomeniete si, že jedným z dôvodom, prečo máme EGF, je to, že dochádza k masívnemu prepušťaniu v tej konkrétnej oblasti a um, služby tej, tej dotknutej oblasti sú preťažené a preto bolo treba nastaviť nejaký nový nástroj, pretože tie masové prepušťania sú priveľké pre tú, ktorú oblasť, členský štát, že jednoducho nemôžu sa toho zhostiť tieto členské štáty samotné. Prístavok EGF preto e, rieši aj problémy po masovom prepušťaní. Pozitívne na EGF je to, že sa posilňuje sociálna kohézia. Často EGF umiestni ľudí, ktorí prácu hľadajú ľahko skôr, ale nakoľko je to implementačné obdobie dlhšie, dokážeme pomôcť aj tým, ktorých situácia je ťažšia a nakoniec ich umiestnime dúfajúc v rámci implementačného obdobia a ak nie, tak čo skoro po ňom. Samozrejme, je tu aj istý psychologický efekt, niečo sa robí a EÚ to zaujíma, venuje tomu pozornosť. Členské štáty zistili, že naozaj aj tlač má napríklad záujem o to, čo robí EÚ, keď napomáha pri takýchto udalostiach, ktoré samozrejme tiež tlača médiá zaujímajú. Riešili sme aj to, či EGF a jeho zásah možno porovnávať s tým, keď individuálne osoby nedostanú podporu, či to možno podporiť s projektami na národnej úrovni a celková odpoveď znie, je, znie tak, že to nie je jednoduché povedať a uviesť. My sme samozrejme kládli člen, členským štátom otázky a tie prípady, ktoré sú oprávnené v rámci EGF, sú predložené EGF a preto nie je ľahké nájsť porovnateľné prípady, kde nedochádza k pomoci zo strany EGF, čiže nedokážeme porovnať, či um, prepustení pracovníci um, dostávajú po podpor, porovnateľné služby, či sa rýchlejšie reintegrujú a tak ďalej. Mm, ten obraz je pomerne nejasný a my sa pokúsime pozrieť na to, či dokážeme vypracovať lepšie kritériá v tom nadchádzajúcom priebežnom hodnotení, aby sme uh, mohli zistiť, či EGF vykonáva možno lepšiu prácu, než by bolo v situácii, ak by neexistoval EGF. Ďalej, nákladová efektívnosť. Takisto nie, nie je jednoduché odpovedať jednoznačne. Hlavní aktéry hovoria áno, hodnotia pozitívne, podporu, stálo to za tie peniaze, ktoré boli vynaložené. A keď sa pozrieme na vzťah medzi výdavkami na príjimateľa a mieru opätovného zamestnania, tak nie je jednoduché vyniesť nejaký záver, pretože v niektorých prípadoch výdavok na príjmateľa bol nízky, ale miera vysoká a naopak. Čiže potrebujeme sa tomu venovať viac, potrebujeme to skúmať viac, hlbšie, aby sme presne vedeli, v čom tkvie ten rozdiel. Jedna vec, ktorá je jasná vo všetkých prípadoch, je to, že poradné služby a usmernenia pracovníkov, mm, poradenstvo osobám a podpora a, a to, čo vlastne EGF umožňuje, to je nesmierne užitočné a tie ďalšie opatrenia sú od toho závislé. A keď sa pozrieme na rozličné efekty danej hodnoty, máme tu objemový efekt, ktorý je pomerne silný. To znamená, že EGF dáva dispozícii ďalšie zdroje, keď dochádza k zvýšenému dopytu po zamestnaneckých službách. Keď dojde k masovému prepušťaniu, tak je obrovský dopyt po týchto službách a vďaka EGF sú k dispozícii dodatočné zdroje, môžu byť zamestnaní ďalší zamestnanci, priestory, členské štáty môžu ísť nad rámec toho, čo bežne ponúkajú v mnohých prípadoch. Aj súkromné aj súkromné firmy môžu ponúknuť kurzy, univerzity môžu ponúknuť skrátené kurzy, tak aby sa účastníci v rámci EGF mohli dozdelávať. Čiže naozaj tie dotočné zdroje sú nesmierne cenné. Počuli sme na auditových misiách, ja samotná som takéto niečo počula, že bez EGF by príjimatelia dostali len veľmi zredukované služby. Áno, služby boli v dispozícii, ale určite služby, ktoré im boli ponúknuté, by možné neboli. Je k dispozícii prispôsobený prístup. Samozrejme, toto je niečo, čo si kladie za cieľ EGF. Máme aj doplnkové opatrenia, je dôležité, aby sme zdôraznili, že EGF e, nepotrebuje adicionalitu, doplnkovosť. Opatrenia môže EGF podporiť, ale EGF si želá do, mm, komplementať doplnkovosť. Čiže čokoľvek členský štát ponúkne, opatrenia EGF by na to mali stavať, nemali by byť v rozpore s tým, čo už členský štát ponúka. Ale spomeniete si, že som povedala, že členský štát je pod obrovským tlakom, keď dôjde k masovému prepušťaniu, keď nastane takáto udalosť a my podporujeme člen, členské štáty v takýchto opatreniach, v bežných opatreniach, ale samozrejme ideme na dráme z takýchto opatrení. Pokiaľ ide o konkrétne skupiny a pomoc ne, ne, neboli zistené žiadne skupiny, ktoré by neboli, dostali žiadnu podporu v EGF, ale EGF zvýšilo úroveň podpory a ak by som to porovnala so sociálnym fondom, ktorý samozrejme funguje v rámci operačných programov, tak tam sme zistili, že v určitých oblastiach, sektoroch, skupiny osôb by neboli oprávnené na podporu zo sociálneho fondu. Jednoducho preto, lebo samozrejme tieto operačné programy sú špecifické, ale pokiaľ ide o EGF, tam je možné to vlastne tak povedať prispôsobiť cieľovým skupinám a je to vlastne k dispozícii pre každého v tej cieľovej skupine. To znamená, že môžeme podporiť aj špecifické sektory, pokiaľ ide o nové možnosti vytvárania pracovných miest. A potom sme tu mali množ, mnohé príklady, kde boli určité inovatívne opatrenia cieľovej skupiny. To znamená, že bolo možné zosúľadiť tie opatrenia aj s tými všeobecnými ustanoveniami. No a potom ide o to, že bola tam implementácia, opatrení a, a návrh, design, to je možné všetko ovplyvniť, pokiaľ je EGF. No a potom pokiaľ ide o jednotlivých partnerov, s ktorými sme spolupracovali v rámci zabezpečovania opatrení z EGF, tak tá spolupráca tiež sa bude ďalej pokračovať, aj pokiaľ ide o opatrenia na úrovni členských štátov. A to je v zásade jeden z tých efektov v rámci mainstreamu, ktoré sme dosiahli. No a napokon, aby sme sa dostali aj k odporúčaniam, ku ktorým dospeli hodnotitelia v rámci svojej správy. Takže dôležité začať tým, že iste si spomínate, že pokiaľ ide o samotné hodnotenie, udielo sa to v roku 2013. To znamená, že vlastne na konci príslušného nariadenia, to znamená, že boli tu aj rozhovory s jednotlivými čerpateľmi, pokiaľ ide o fungovanie. No a jedno záverov bolo, že EGF mal pokračovať, no a myslíme si, že to je niečo, čo sa medzičasom už udialo a pokiaľ ide o čerpateľov, iste sú radi, že EGF je k dispozícii aj počas tohoto programovacieho obdobia. Pokiaľ ide o hodnotiteľa, skonštatoval zároveň aj to, že pokiaľ ide o monitoring a hodnotenie vplyvu EGF, tak to by sa malo iste zlepšiť. To znamená, že je snaha to zabezpečiť novom nariadení prostredníctvom toho, aby tam boli určité technické um, výdavky a takáto technická pomoc. Um, v starom nariadení tam bolo isté obdobie 6 mesiacov, kde to nebolo pokryté, ale teraz ide o to, že členské štáty môžu vynaložiť prostriedky na technickú pomoc, pokiaľ je monitoring a hodnotenie a vlastne 6 mesiacov po implementácii, tam už vlastne to prebehlo, pokiaľ je tretie odporúčanie, to sa týka toho, že členské štáty by mali byť lepšie informované o tom, aké sú vlastne faktory, ktoré majú vplyv na to, aký vlastne bude dôsledok týchto opatrení. Tu ide o to, že ktoré sektory sa vyvíjajú pozitívnym spôsobom a budú sa vyvíjať, aké schopnosti a zručnosti tam ešte chýbajú, to znamená, aby pozbudili pracovníkov, aby získali tieto zručnosti a poznatky. V zásade my pozbudzujeme pravidelné členské štáty, e, aby takto postupovali, keď máme naše stretnutia No a potom, pokiaľ ide hodnotiteľov, tak skonštatoval, že vlastne e, pod, e, proces podávania žiadostí mal by sa zosúľadiť, zmodernizovať. A sme veľmi radi, že sa odviedlo veľké úsilie v rámci trialógu, pokiaľ je schvalovanie nového nariadenia po EGF. Sú tam určité časové línie pre členské štáty, ako aj pre komisiu. A to preto, aby vlastne sa mohli ukončiť tie žiadosti, a to znamená, že budeme tam mať podstatne rýchlejšie tie návrhy a to aj preto, lebo členské štáty v tejto fázi, fáze vedia, kedy vlastne sa budú návrhy e, prezentovať parlamentu a rade, môžu to vypracovať skôr a zabezpečiť to vyššiu mieru právnej istoty. To je niečo, čo samozrejme vy v rámci vašich kontaktov s príslušnými orgánmi členských štátov môžete na nich apelovať, aby to implementovali čo najrychlejšie. Pokiaľ ide piaté odporúčanie, to sa týka zabezpečenia vyššej miery flexibility a tu opäť teda máme to nové nariadenie, kde sme umožnili členským štátom, aby zmenili rozpočtové alokácie v rámci jednotlivých opatrení a zároveň, aby prišli s novými opatreniami, a je dôležité zabezpečiť to, aby aj takéto nové opatrenia prichádzali do úvahy. Takže samozrejme dôležité zlepšiť aj komunikáciu na vnútroštátnej a vnútroštátnej úrovni. Pokiaľ ide o vykonávacie agentúry, častokrát nie sú informované o presnom obsahu uplatňovania jednotlivých návrhov a to o tom, čo sa podarilo dosiahnuť. Takže toto je naše odporúčanie, ktoré sa týka členských štátov. Zároveň je dôležité informovať o adicionalite a komplementarite. To sú koncepty, o ktorých som už vlastne hovorila. A potom je dôležité zabezpečiť pravidelnú výmenu najlepších postupov, tak na úrovni EÚ, to je zase to, čo vykonávame dvakrát do roka v rámci stretnutí s kontaktnými osobami a máme aj technické semináre. A potom ide o to, že aj pozbudzíme členské štáty, aby si vymieniali najlepšie postupy, sa navštevovali, organizovali konferencie a iste bude čoraz viac takýchto podujatí. No a iste vás poteší, toto je posledná priesvitka, ide tu o zjednodušenie a to je niečo, čo sa týka výhľadu vpred, Ide tu o to, že momentálne sa podívame hodnotením po, v polčase, pokiaľ je vedľajší finančný rámec a zamýšľame sa nad tým, akým spôsobom môžeme uľahčiť implementáciu nariadenia EGF. Samozrejme, pokiaľ ide EGF, aj nadalej bude mimo viacročného finančného rámca, preto musíme vlastne plný rozpočtový eh, konanie pre každého uplatnenie, využitie, no, aj keď sú tu určite takéto obmedzenia, je možné iste nájsť určité možnosti na zjednodušenie EGF a pravdepodobne si to bude vyžadovať isté legislatívne zmeny a tam sa musíme zamyslieť nad istými menšími legislatívnymi úpravami, pokiaľ ide teda o hodnotenie v polčase a budeme sa tým musieť zapodiať v roku 2015. No a tu je naša stránka EGF, kde nájdete tieto hodnotenia, ako aj ďalšie zaujímavé informácie je to veľmi prehľadné, je to veľmi jednoduchá stránka. Ďakujem pekne. So, herzlichen Dank für den umfassenden... Ďakujem pekne za tieto skutočne veľmi obsiahle informácie, pokiaľ ide o hodnotenie EGF. No a teraz trošku zaostávame, pokiaľ ide o náš časový rámec. Mám tu štyroch rečníkov na zozname a musím vám žiaľ udeliť maximálne dve minúty. Samozrejme, nebudete hovoriť všetci naraz, ale jeden po druhom. Teraz Marita Uskúk. Ďakujem pekne, iba stručná reakcia. Chcem sa v každom prípade poďakovať za skutočne ten rozsiahly úvod. Je to jedna vec, ktorú, ktorá je vám známa. Diskutovali sme o tom na pracovnej skupine EGF. Tu ide o koordináciu medzi medzi obchodnými politikami EÚ a prácou, ktorú vykonáva Globalizačný fond. Je to úzko prepojené a je preto veľmi dôležité, aby boli všetci primerane informovaní. Tak napríklad pokiaľ ide o priemysel, ktorý pôsobí v oblasti solárnych panelov, alebo pokiaľ ide o európsky letecký priemysel. Diskutovali sme aj samozrejme o štruktúrach podnikov, a sú tu mnohé príklady európskych podnikov, ktorých skúpili medzinárodní aktéry, potom prepustili pracovníkov a argumentovali tým, že chcú zvýšiť konkurencieschopnosť týchto podnikov. Chcela by som teraz opakovať jednu otázku, ktorá som vám, ktorú som vám už položila v minulosti, aj keď v inom kontexte. A síce, ide o to, že akým spôsobom môže postupovať komisia, aby zabezpečila lepšiu koordináciu medzi obchodnými politikami a tým, na čom pracujeme, pokiaľ ide o finančné prostriedky, ktoré má dispozícii EGF. A môžeme zabezpečiť to, že pokiaľ ide o EGF, nebude platiť za tie veľké škody, ktoré vykonávajú multinárodné spoločnosti Ide o to, že aby oni prevzali viac zodpovednosti svojich pracovníkov a nezdávali sa tejto zodpovednosti a presúvali na EGF. Ďakujem pekne, Marita. No takmer úplne presne. Teraz Elizabeth Moranšatie, nech sa páči. No, euh, Ďakujem. Budem stručná. Ďakujeme za túto správu. Ja tu vidím tri pozitívne body aj niektoré negatívne veci. Takže prvá pozitívna vec. My sme tento fond e, pri, pre prispôsobenie sa globalizácii upravili, odkedy začal existovať a tá adaptácia bola potrebná, aby, aby sa e, ten fond e, prispôsoboval postupne realite. Druhá vec – tento fond e, umožňuje individualizovať e, riešenia na, e, pre problémy zamestnancov. To je veľmi pozitívna vec. A tretia vec, tá vynikajúca grafika, ktorá sa týkala podielu reintegrácie, keď si porovnáme tie jednotlivé obdobia, tak vidíme, že dnes sme e, už v lepšej situácii, ale ešte stále musíme robiť pokroky. Poprvé, externé zadávanie, to je veľmi dôležitý problém, netýka sa to iba nadnárodných spoločností, ale celkovo e, v každom sektore existuje celý reťazec externého zadávania a musíme, e, musíme tento reťazec poznať. A ďalšia vec, e, priamo e, v teréne, v štátoch, ľudia nepoznajú tento Európsky fond. Ja poznám v členských štátoch aj ministrov práce a sociálnych vecí, ktorí nepoznajú Európsky fond e, pre prispôsobenie sa globalizácii. My sme mali trošku strach ho veľmi propagovať, lebo sme sa bali, že príde príliš vysoký počet žiadostí. Dnes na všetkých úrovniach administratívy, na úrovni členských štátov aj regiónov, sme, e, musíme naozaj propagovať, robiť reklamu Európskemu globalizačnému fondu, pretože tento fond má naozaj význam. Takže externé zadávanie, nedostatočná propagácia fondu a takisto, pán predseda, tretia vec – aj my v našich politických skupinách musíme robiť reklamu aj v našich členských štátoch. Lebo ja si pamätám, že v rozpočte sme e, jeden raz museli tri mesiace obhajovať tento fond, takže nesmieme ho teraz stratiť. Tomas. Ďakujem pekne, správne, ale akurát príliš dlho. Nech sa páči, Tomas. Ďakujem pekne, pokúsim sa byť presný, pokiaľ je čas. Ja by som sa chcel poďakovať vôbec, že máme EGF, Chcel by som pripomenúť, že keď vlastne pán Barázo to uviedol do života, áno, podarilo sa mu niečo dobré, povedal, že to potrebujeme, chceme dať určitú tvár, Európe súhlasím s tým. No a keď sa hovorilo odkiaľ zobrate financie, povedalo sa, že vyberme to z Európskeho fondu, no dobre, to je také zvláštne riešenie. V každom prípade máme tu určitý projekt, ktorý som mohol podporiť aj v rámci našho volebného okrsku a konec koncov som videl delegáciu z nášho výboru, a navštívili sme Nemecko a v Offenbachu, to je blízko Frankfurtu, tam sme zažili vlastne, ako to celé prebieha, Totiž to ľudia nás informovali o tom, ako to celé prebiehalo, totiž vždy sa hovorilo o tom, že bez EGF by sme nemali absolútne žiadnu šancu. Po druhé, ide o to, že dostali vlastne osobnú starostlivosť, ktorú by nikdy nemali v dispozícii, no a potom po tretie, v zásade sa im poskytlo niečo nové, čo neočakávali. Väčšina z týchto ľudí boli starší ako 50 rokov, v zásade bez šance. No a povedali, že vlastne my sme opätovne získali seba dôveru, boli tam určité experimenty, samozrejme nie všetko sa vydarilo, niektoré veci neboli ešte zrealizované, ale mnohé áno, ja by som chcel apelovať na to, aby sa povedalo, že áno, toto je skutočne ten správny nástroj, Áno, niektoré veci nie, nefungujú dobre, ale určite tu zohrávajú takéto hodnotenie dôležitú otázku a potom ide aj otázku spravodlivosti, nie len výšku finančných prostriedkov, ale je to vlastne, kto sa o čo stará, aby sa zabezpečilo to, aby sa zmenili jednotlivé procesy a jednoducho to, čo sa tam zabezpečilo, je podstatne lepšie ako tie stovky štúdí, ktoré sme dali pracovať. No víte, hovoril som presne. Výborne, skutočne áno, ste ma príjemne prekvapili ako posledný na zozname je kolega Krasnodebský. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ja by som chcel vyjadriť spokojnosť, že vlastne máme takúto správu a že je to veľmi taká podrobná, detailná správa, ale musím povedať, samozrejme, nie som úplne spokojný, totižto pokiaľ ide o ten kľúčový bod a vlastne toto bude relevantné pre ďalšiu prácu našej pracovnej skupiny a ste tá otázka, aký vplyv zabezpečil EGF, pokiaľ ide o opätovné zamestnanie, reintegráciu a tak ďalej, tak táto správa neposkytuje odpoveď na túto otázku. Konec koncov hovorilo o tom nastupnej komisie. Pokiaľ je stranu 61, tak tam je uvedené, že vlastne ako vlastne kvantifikovať e, tieto výsledky v praxi. No a tu vlastne ide o to, že štatistická metóda asi nebude tá najvhodnejšia. No je to trošku škoda. Spomínali ste aj to, že ste uplatňovali aj kvalitatívne metódy. Mňa by zaujímalo, že na, aké kvalitatívne metódy ste sa opierali. Hovoril to aj pán Tomás Mann o konkrétnych príkladoch z praxe. Z praxe sú tu teda pozitívne reakcie Mnohé sa podarilo zohľadniť v rámci tohoto programu. No a keď vlastne sa pozrieme o všeobecnosti na tie výsledky, nie je to úplne uspokojivé, Totiž to, pokiaľ ide o mieru opätovného zamestnania, je to niekde medzi 4 až 86 percentami, prečo to rozpätie je také veľké. No a potom opätovne, pokiaľ ide o SZČO, tam sa hovorí o 5 percentách, takže ja by som to povedal takto, že Máme tu určité skúsenosti, ktoré sa týkajú samozrejme našej pracovnej skupiny a ja teda vychádzam z toho, že EGF je istým nástrojom, ktorý by sme si mali zachovať, ale myslím si, že je dôležité reformovať. Pozrieme sa napríklad na kritériá, sú príliš liberálne, nebojte už sa chýlim záveru, to je jedna vec, a potom druhá vec, a sa to spomína aj v tomto návrhu, ide o to, že pokiaľ ide o využité prostriedky, je dôležité lepšie nasmerovať na jednotlivé ciele a konec koncov je to uvedené aj v správe. Tam, kde je to dobre zacielené, na tých jednotlivcov, musíme myslieť na istý kontext a keď sa tak spraví, tedy to funguje. Ďakujem pekne. No, správne, ale príliš ste hovorili. Dobre, tak ja som ešte prehľadol jednu kolegyňu, prepáčte. Je to Tatiana Ždanoka, nech sa páči. Ďakujem pekne, ja hovorím v mene Moniky Vana, ktorá je zodpovedná za túto tému, za tento spis. A ja by som chcela položiť otázku komisii. Už sa o tom vlastne hovorilo. Chcela by som sa spýtať, aké opatrenia sú pripravené na to, aby vlastne EGF nenahradilo aktivity alebo príspevky členských štátov. Ide o to, ako zabezpečiť to, aby sa vlastne vyšli za prostriedky ako doplnenie vnútroštátnych prostriedkov a nie ich nahradenie. Totižto v minulosti sme zažili to, že pokiaľ ide dočasné napríklad v Rakúsku sa uplatnila dočasná náhrada príspevku nezamestnanosti prostredníctvom príspevkov z EGF a tu vlastne ako sa pristupoval ku konkrétnemu prípadu v um, Nemecku, preto sme sa svojho času zdržali hlasovanie, pokiaľ išlo o príklad Adam Opel. No a takže pokiaľ skúsenosť obdobia 2007-2013, nedostali sme všetky detailné informácie. A pokiaľ je túto správu, predbežnú správu v tomto období tie otázky zostávajú naďalej neodpovedané. Takže druhá otázka týka sa rodových aspektov. Máme v dispozícii segregované údaje, pokiaľ ide o zamestnancov a zamestnanky nie. Bolo by možno dobré, keď sme mali takéto údaje. Ďakujem. Dankeschön, Marian Harkin. Ďakujem pekne, Marian Harkin. Dve minúty. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Chcem sa ospravedlniť za to, že budem musieť odísť. A mám tu určité predstavy, ja sa k tomu vrátim na sobcov komisie. Zdá sa, že pokiaľ ide o tú tému, o ktorej dnes diskutujeme, áno, vyvíjate veľké úsilie, snažíte sa zabezpečiť pridanú hodnotu a identifikovať. A iste je dôležité na tom ešte popracovať. Podľa mňa to je dôležité, lebo je to tak, že mnohí ľudia podporujú tieto aktivity a zároveň majú isté otázky a tie sa týkajú toho, či to skutočne pomáha pracovníkom, alebo ako tam veľa pani Ždanoka. Je to niekedy tak, že vlastne sa tu nahrádza to, čo by mali vykonávať členské štáty. Takže aký je skutočný účinok, to je veľmi prospešné, lebo každý fond, ktorý vytvoríme, a keď je takýto rozhodne nový, ako je EGF, musíme mať informácie o tom, si presvedčení, že tam, bude pridaná hodnota, alebo ináč vlastne by to bolo vlastne iba ako recyklovanie európskych prostriedkov. Takže v každom prípade ďakujem pekne za tieto informácie. Musím si to ešte pozrieť, musím sa ešte obrátiť na zúcov komisie. Potom ešte jedna z vecí, ktorá vlastne bola aktuálna už v rámci posledného hodnotenia, je to, že tých, ktorým je najzložitejšie pomôcť a pre tých, ktorí ťažko si nájdu ďalšiu prácu, to sú častokrát také osoby, ktoré možné najviac pomôcť prostredníctvom EGF. Ale nemám v tejto súvislosti žiadne otázky, ospravedlňujem sa za to, v každom prípade ďakujem ešte raz za prezentáciu a obrátim sa na vás neskôr. So, Dank. Ďakujem. Keďže nemáme veľa času, nechcem dávať priestor na odpovede. Povedal by som, že sme naformulovali veľa otázok, ktoré um, majú významný obsah a myslím, že sa týmto otázkam môžeme ďalej venovať v našej implementačnej správe, ktorej, ktorá príde na program budúci týždeň. Tu sa vlastne pridávajú aj veci, ktoré sme spomenuli v rámci bodu 4 na programe rokovania. Ďakujem ešte raz všetkým o účastníkom diskusie a ďakujem aj zastupkyni komisie. My budeme túto tému ďalej sledovať. A teraz pristúpime k bode 10, k bodu 10. Na ďalšiu pol hodinu máme dva delegované akty. Bod 10. Tu odovzdám hneď slovo pani Adriane Sukovej Toševe, ktorá to odprezentuje. 5 minút maximálne by som dal tomuto bodu. Myslím, že to je veľkorysá ponuka. Ďakujem, pán predseda. Dámy a páni, Ďakujem za pozvanie. Eh, ja eh, spracujem pre OLAF a nariadenie, ktoré predstavím, je časťou balíka nariadení. Týka sa tu júla 2015, vtedy komisia prijala balík štyrich delegovaných a vykonávacích aktov, ktoré sa týkajú tohto fondu. Všetky nariadenia sa týkajú ochrany finančných záujmov EÚ. A preto je veľmi dôležité, aby všetky pravidlá sa vzťahovali na rovnaké situácie. Preto by komisia chcela schváliť jediný delegovaný akt Avšak z právnych dôvodov príjmame štyri delegované akty, ale harmonizované. A všetky delegované e, regulácie sú e, prepojené, pretože finančné záujmy EÚ by sa mali chrániť rovnakým spôsobom bez ohľadu na fond, konkrétny fond a jeho cieľ. Dnes sa budem sústrediť iba na delegované nariadenie, ktoré doplňa nariadenie 223-2014. Toto nariadenie e, nadvezuje na nariadenie o európskych štruktúrálnych a investičných fondoch. Niektorí z vás ich poznajú. Tie ustanovenia sú tie isté. Pokiaľ ide o nahlasovanie nezrovnalostí, systém existuje v politike súdržnosti, v, aj v polnohospodárstve. A prvýkrát je, máme nový fond, s ktorým je spojená táto povinnosť e, nahlasovať nezrovnalosti. Toto delegované nariadenie musíme vnímať v kontexte celého balíka a v kontexte vykonávacieho nariadenia. Čo je tam nové v rámci e, systému nahlasovania správ? Poprvýkrát tu máme prach reportovania v základnom akte a máme tam aj výnimku e, pre prípad, kedy sa nemá reportovať. Na základe Lisabonskej zmluvy povinnosti podávania správ by mali byť definované aj v delegovaných, aj v implementačných, teda vykonávacích aktoch. To je niečo nové pre administratívu, ale tento fond je nový a je bežné, že tu máme nové mm, orgány kvôli tomu a vyvoláva to veľkú prácu na národnej úrovni. Prvou prioritou by malo byť ale využiť tie peniaze. Dúfajme, že nedôjde k nezrovnalostiam a chybám, a, ale ak áno, tak potom prídu správy. Pokiaľ ide o tie ustanovenia, poprvé máme tu dve definície. Prvá sa týka podvo- podozrenia z podvodu a druhé, e, druhá definícia je paker, tzv. paker. No a definícia nezrovnalosti, systémovej nezrovnalosti a definícia hospodárskeho subjektu, to tam takisto je. Celý tento balík definícií je dôležitý, aby sa mohol uplatňovať tento systém podávania správ. Dôležité ustanovenie je aj prvá správa. V tomto ustanovení sa uvádzajú všetky informácie, ktoré majú byť v prvej správe. Delegované nariadenie samozrejme má nadvezovať na správy. Komisia musí byť informovaná o výsledkoch trestných konaní a takisto má byť informovaná o sankciách. Je tam aj ustanovenie o používaní a spracovaní informácií. Hovorí sa tam o prevencii e, nepovoleného sprístupňovania údajov a o prístupe k dátam. A delegované nariadenie musíme vnímať, ako som už povedala, v kontexte vykonávacieho nariadenia. aby sme uľahčili podávanie správ. Komisia vytvorila Regularity Management System. Ten systém je teraz aktualizovaný spoločne s členskými štátmi a nová verzia bude e, k dispozícii koncom roka. Ďakujem za pozornosť. Môžete mi teraz klásť aj otázky a pripomienky. Vielen Dank für den Bericht. Ich sehe noch keine. Ďakujem za správu. Nikto sa nehlási. Pán Martin. Ďakujem, pán predseda. Ja by som bol rád, keby ste si vyžiadali náš, e, naše stanovisko k Európskemu globalizačnému fondu a druhá vec, ja som nič nepochopil z tej prezentácie, ktorá tu práve odznela. So, bitte. Eh, la première question, c'était... Euh, Prvá otázka bola, či je tu povinnosť zabezpečiť eh, reportovanie nezrovnalostí ohľadom Európskeho globalizačného fondu? To ste sa pýtali? Nie. Toto bola, e, to som povedal predsedovi. On si nevyžiadal náš názor na bod 9 programu rokovania. To je moja námietka a po druhé, áno, vaša prezentácia bola možno veľmi technická, ale ja som jej vôbec nerozumiel, nerozumel. E, tak ja to znova zhrniem aby sme chránili finančné záujmy EÚ, existuje systém, ktorý zabezpečuje, aby nezrovnalosti boli oznamované komisii. Členské štáty majú povinnosť oznamovať komisii nezrovnalosti, ktoré konštatujú a keď hovorím o nezrovnalostiach, tak to sa týka najmä podozrení z podvodu. Máme tu prach, určitý limit, 2000 e, eur, to je minimum, ktoré sa musí nahlasovať. Je to vlastne minimálny príspevok z rozpočtu EÚ a existujú aj výnimky, v ktorých členské štáty nemajú povinnosť oznamovať nezrovnalosti. Tento systém e, platí už dlho pre poľnohospodárskú politiku a koheznú politiku a pre tento fond, ktorý máme tu, je to, mm, to je nový fond, ale povinnosti sú tie isté. Chceli by sme ale e, v konečnom dôsledku potom touto povinnosť, povinnosťou pokryť všetky európske fondy. Komisia dnes schválila, e, respektíve 8. júla schválila balík nariadení e, pre nahlasovanie nezrovnalostí. Vzťahuje sa na obdobie 2014 až 2020. A týchto 8 vykonávateľov a 8 delegovaných aktov je vlastne v tomto balíku a my sa snažíme harmonizovať tieto ustanovenia, aby sme mohli pomôcť členským štátom zjednodušiť eh, ich administratívu a znížiť ich administratívne náklady. No a členským štátom sme dali takisto k dispozícii systém IMS, Irregularity Management System, a v rámci neho členské štáty sú prepojené a dávajú komisii tieto informácie. Tieto informácie komisia používa najmä na analýzu rizika a zverejňujeme aj výsledky týchto analýz v správe PIF, správa o ochrane finančných záujmov EÚ, na základe článku 325. Dúfam, že teraz je to jasnejšie. Ďakujem. Herzlichen Dank. Äh, zur Klarheit zur vorherigen Bemerkung von Herrn Martin. K tomu, čo povedal pán Martin, äh, v tejto miestnosti sa môže každý prihlásiť o slovo. Po druhé, pracovné skupiny äh, sú všetky vyzvané, aby spolupracovali, ale ak niekto sa chce zapojiť do spolupráce, tak musí tá pracovná skupina pre danú tému aj niekoho menovať a poslať do výboru. A potom dostane slovo. Je to veľmi jednoduché. Možno to e, objasniť to, čo ste povedali na adresu mojej osoby. No a teraz bod 11 na programe rokovania. Nariadenie 1304-2013 každý teraz už vie, o čo ide. Nadpis je tak veľmi zložitý, že ho nebudem čítať. Myslím, že spravodajkyňa za komisiu je tá istá. Nie, je tu niekto iný. Honorable members of the Ample Committee členovia Konstantina Saková-Tašová, som riaditeľkou na DG Employment, mám na starosti e, Európsky sociálny fond a fond pre najodkázanejšie osoby. Keďže to je technická otázka, pozvali sme kolegyňu z OLAFu, aby to odprezentovala. Vám chcem teraz odpreze- ja, ja by som chcel prezentovať vykonávací akt, kde sú zjednodušené možnosti pre členské štáty v súčasnej dobe a na úvod poviem, že zjednodušenie v riadení fondov je prioritou pre Európsku komisiu a je to dôležitá súčasť nášho pracovného programu. Skúmame rozličné spôsoby zjednodušovania a pre nás je preto veľmi dôležité, aby zjednodušené nákladové možnosti boli využívané zo strany členských štátov pre typické kroky, tak, aby sme sa dopracovali k týmto výhodám, ktoré sú na druhej priesvitke. Čiže ide nám o zjednodušenie nákladové možnosti a Znamená to, že namiesto toho, aby sme kontrolovali každý doku, nákladový dokument, tak sa dohodneme s členským štátom na istej úrovni nákladov a keď takéto náklady sa nahlasujú a keď sa žiada o ich preplácanie, tak sa uplatňujú tieto pravidlá a už sa ďalej nekontrolujú. To je obrovské zjednodušenie, to, tá administratívna záťaž pre orgány, a pre kontrolu je nižšia, ale ide aj o to, že tá záťaž je nižšia aj na pleciach primateľov a tých, ktorí implementujú projekt v teréne. Mm, ide o po, isté, ide o veľký počet projektov členských štátov. V posledných rokoch išlo najmä o projekty, kde sa tieto možnosti využili. Tie zistenia boli vždy pozitívne. My sme identifikovali nulovú mieru chybovosti v týchto prípadoch, čo nás vlastne povzbudilo k tomu, aby sme využívali e, takéto možnosti aj pre ďalšie projekty ESF. Ďalšou výhodou je, a zistili sme to teda na základe našej analýzy, zistili sme, že nižšie bremeno, menej chýb umožňujú členským štátom sa sústreďovať na výsledky, na výstupy a cieľ pani Tysonovej je dosiahnuť ehm, do roku 2017 ehm, tých aby 50 projektov využívalo takéto zjednodušené nákladové možnosti. Takže pokiaľ ide o vykonávací akt samotný, v prvom rade, vykonávací akt pripravuje komisia, pretože tá má na to právomoci a pripravili sme vykonávací akt v zmysle tohto článku. E, je tam aj príloha, ktorá sa venuje implementácii um, v rámci Švédska, ktorí mali operačný problém a potom je tam ešte príloha, ktorá sa týka implementácií um, projektov, ktoré sa týkajú iniciatív zamestnanosti vo Francúzsku. V článku 14.1 komisia môže preplácať výdavky, ktoré zaplatí členský štát na základe štandardiz štandardizovaných e, nákladových jednotiek a komisia má právomoc príjmať delegovaný akt, ktorý sa týka toho, aké typy operácií by potom mali spadať a ako sa definujú paušálne sumy, nákladové jednotky a maximálne e, sumy. Čiže máme možnosť prispôsobovať e, v nadväznosti na uplatniteľné metódy, ktoré sú s členskými štátmi a vychádzame pri konečných číselných sumách e, z predchádzajúcich trhovacích období a štatistických údajov ktoré sú v dispozícii v členských štátoch. Delegovaný akt má dve časti hlavná časť, ktorá platí pre všetky členské štáty a potom máme príloh, potom máme prílohy. My máme na teraz len dve prílohy, pretože len dva členské štáty um, uz, skompletizovali diskusie ohľadne toho, o aký typ operácií pôjde a aké zjednodušené možnosti chcú uplatňovať a takisto sa tam hovorí aj o kalkulácii týchto úrovní. Takže tento delegovaný akt bude novelizovaný s tým, že sa do ňa budú doplňať prílohy, pretože text delegovaného aktu špecifikuje len to, že predmet úpravy pred, predmet úpravy sa týka zjednodušených postupov a potom už konkrétne záležitosti budú predmetom definície v prílohe Príloha definuje aj výšku paušálu, nákladových jednotiek a ďalšie sumy. Čiže bude to potom všetko platné do roku 2023 a preto každá z príloh má dve strany, e, dve časti. Prvá časť sa venuje definícii štandardných jednotiek, no, nákladových jednotiek a paušálnych e, sum a potom druhá časť sa venuje úprave týchto čiastok. My predkladáme na teraz dve prílohy. Mm, pokiaľ ide o implementáciu ESF, zvolili sme si, členské štáty zvolili dva prístupy, teda ukazuje, poukazuje to na to, ako flexibilný je systém zjednodušených nákladov. Napríklad vo Francúzsku máme všetky oprávnené náklady operácií, ktoré, sú, teda, ktoré budú pokryté mm, tým delegovaným aktom, zatiaľ čo v prípade Švédska bolo navrhnuté, aby sa časť opravnených nákladov e, pokrývala článkom 14.1 a, ten, a pre zvyšok operácií, pre zvyšok projektov sa budú uplatňovať skutočné náklady. Takže najprosto tá švédska časť Výber Švédska bol štandardizovať isté typy nákladov, najmä náklady na zamestnancov a účastníkov a príloha vysvetľuje rozličné úrovne nákladov na hodinu, pokiaľ ide o personál, Ehm, tam ide o tie hlavné mzdové skupiny a my sme to vyrátali vychádzajúc z údajov švedského štatistického úradu. A keďže sú tu isté rozdiely medzi hlavným mestom Štokholmom a regiónmi, tak Švedsko navrhlo, aby sa rozlišovalo medzi nákladmi na zamestnancov. Prioritná os 1 sa týka zručnosti dodávateľov, čiže keď získame Ehm, získame dokumenty od členských štátov, kde je OS 1, prioritný náklad a súvisí to so zamestnancami, tak potom budeme uplatňovať tieto nákladové tie, tieto náklady pre tieto skupiny nebudeme potom požadovať ďalšie informácie a odôvodnenia. E, druhým indikátorom, eh, pokiaľ ide o švedskú prílohu, je výpočet nákladov na účastníka na hodinu v rámci tej istej prioritnej osy a opätovne sa tam rozlišuje medzi, na, medzi hlavným mestom a ďalšími regiónmi. Máme tu ďalší indikátor a to je hodinový náklad pre ďalšie dve prioritné osy. Tam ide o príjmateľov súkromného sektora a pri takýchto výpočtoch využívame historické údaje projekt to ISEF a mm, SF. Dvojka, teda je tam, to sú tam, e, teda tam ide o osy 2 a 3. A posledným indikátorom v švedskej prílohe je náklad, e, hodinový náklad na účastníka. Je tam aj spolufinancovanie, ktoré pochádza z e, diet, ktoré sú vyplácané účastníkom, keď sa zúčastňujú vzdelávacieho programu, čiže to sa definuje na základe e, vekovej skupiny. V prípade Francúzska je tá príloha jednoduchšia, priamejšia, čiže náklady fungujú inak v porovnaní so Švédskom, pokrývajú sa všetky náklady a súvisí to, alebo napája sa to na samotný výsledok Čiže ide tu o Garantie Jeunesse, to je tá záruka pre mladých, ktorá začala za pomoci národného financovania, ale teraz sa ESF podiela na spolufinancovaní. Ide o to, že mladé, mladí, ktorí nie sú vo vzdelávaní, um, podpíše, podpíše zmluvu a zaviaže sa, že sa nechá koučovať uh, a samozrejme je možné, aby sa medzi tým zamestnal takýto človek alebo sa ešte inak vzdelával, čiže ten vzdelávací úrad ho bude monitorovať a francúzske orgány rozhodli, že pokiaľ dojde k pozitívnemu výsledku po 12 mesiacoch, tak potom tento výdavok si budú požadovať si budú vyžadovať na komisii vo výške vyše 300 eur. A ja sa teraz, teda 1600 eur, a ja sa teraz e, pokúsim vysvetliť, ako je to s tou nákladovou jednotkou v prípade záruky pre mladých. Čiže výsledkom môže byť pozitívny výsledok, osoba začne odborné vzdelávanie alebo začala pracovať, alebo začne podnikať alebo strávi 80 dní ehm, v učňovskej pozícii vlastne na pracovnom mieste. Ako, ako sa rozčlenuje tých 3600 eur? 2000 eur e, tvoria vlastne diety alebo príspevok účastníkom, vychádzajú z historických údajov a 1600 eur je aktivačné opatrenie, a tam sme vychádzali z národných údajov, čiže celková čiastka v prípade pozitívneho výsledku, teda že dojde k jednému z týchto štyroch prípadov, je 3600 eur. Toľko, pretože rada by som ešte odpovedala aj na otázky, ak budú. Viem, že nie je jednoduché e, možno diskutovať o sumách, o tých sa diskutovalo hojne s týmto dvomi členskými štátmi. Chcem informovať, že diskusie e, o zjednodušených nákladoch pokračujú s členskými štátmi. Mnohé diskusí sú už v pokročnom štádiu, teda nebuďte pri, pre, prekvapení, ak v nadchádzajúcom poroku dostanete ďalšie prílohy k delegovanému aktu a naozaj mož, tieto možnosti využívame na široko pri uplatňovaní a pri implementácii ESF. Ďakujem. Ďakujem pekne. Poprosím, aby sa prihlásili rečníci, aby sme vedeli, že vlastne koľkým môžem dať slovo v rámci ostávajúceho času 6 minút. Takže zatiaľ máme dvoch. Áno, Elizabet, to je jasné. Pán Martán, výborne 6 minút, to znamená, že každý má k dispozícii necelé 2 minúty. Nech sa báči Elizabet. Merci, prezident. <clears throat> Ďakujem, ja budem stručná. Prvý bod, ďakujem komisii za túto správu pre výbor EMPL parlamentu. Doteraz sme nemali dostatočné informácie o vašej práci, a náš výbor Omplua sa snažil uh, veľmi obhajovať zjednodušovanie a počas uh, rokovaní sme sa snažili jednoznačne tento bod neustále presadzovať. My teda naozaj sme odhodlaní aj voči členským štátom presadzovať zjednodušovanie. Ten prach, ten limit je na to veľmi užitočným nástrojom, ale prekvapuje ma, že Európska komisia koná iba na iniciatívu členských štátoch. Pán predseda, myslím, že by sme mohli byť viac direktívni a povedať, že toto zjednodušovanie nemá byť žiadané členskými štátmi, ale my budeme priamo presadzovať, e, rozširovať toto zjednodušovanie, túto simplifikáciu. To je moja prvá pripomienka. A druhá pripomienka. Pani Adriana, vy ste e, vysvetlili, ako sa vypočítava zjednodušený náklad e, na tých 3600 eur 1600 ide iba na, e, na administratívu, na riadenie tej štruktúry. My sa teda zhodujeme na to, že ak teda e, systém e, úspeje, integruje mladého človeka, 1600 eur ide na tú štruktúru, na spravovanie. Z 3600, 1600 na administratívu. A iba 2000 ide na toho mladého človeka. Mne sa nepáči, že európske peniaze kompenzujú zlyhania členských štátov. V členských štátoch zlyhávajú štruktúry, ak chápete, o čom hovorím. Ďakujem pekne. Teraz pán Marta. Oui, alors là, Teraz som to pochopil. Ide teda o to, aby sme zjednodušovali a z každého štátu sa robí taký, e, taký, taký plynový motor a vy ste uspeli v zavádzaní zbytočných a nad, nadbytočných opatrení teraz. Ďakujem teraz pani McIntyre. Uh, thank you. Ďakujem pekne. Chcela by som podporiť to, čo hovorila pani Morančatie. Áno, mňa znepokojili tiež eh, tie výdavky, pokiaľ ide o otázku riadenia a vlastne je to zjednodušenú štruktúru nákladov, preto to musíme podporiť. No ale ja si veľmi vážim tú prácu, ktorú dala pani Moran Chartier, že vlastne Francúzsko má prvé takéto zjednodušený, zjednodušený návrh, to ma veľmi zaujíma, nepotrebujem získať odpoveď hneď, ale rada by som získala detaily o tom, ako postupujú iné štáty, samozrejme zaujíma Spojené kráľovstvo, tam by sme mohli dobre využiť sociálny fond, a bola by som rada, keď som dostala stručné informácie o tom, ako vlastne prebehajú rokovania s inými členskými štátmi, pokiaľ ide o tú zjednodušenú nákladovú základňu. Ďakujem. Dankes. Ďakujem pekne, to bolo posledné, posledný diskusný príspevok. Komisia, poprosím veľmi stručnú reakciu, nech sa páči, zodpovedajte otázku. Áno, ďakujem pekne, iba stručne, ďakujem pekne slovo, pán predseda. Chcela by som povedať pani však tiež, že pokiaľ ide o aktivačné opatrenia, tam tých 1600 eur pre Francúzsko, to nie je jednoducho nejako podcenené, tam ide coaching, follow-up, profilovanie, mladé osobny, ktoré ešte nie ani v vzdelávacom procese nepracuje to na jeden rok, takže to nie je nejako veľa finančných prostriedkov. No a potom dobre je, že Francúzsko sa rozhodlo, že vlastne mm, chcú tam mať iba pozitívny výsledok, že vlastne zvyšok znáša rozhodný rozpočet, ak sa nepodarí zabezpečiť to, aby vlastne tá osoba spadala pod jeden z tých štyroch prípadov. Nie je mi jasný ten komentár o tom, že sa to vlastne celé nejako komplikuje, totiž to, ak tento delegovaný akt vstúpi do platnosti a tá príloha, kde vlastne sú tie štandardizované náklady, jednotkové náklady. Tam bude predsa veľmi jednoduchá metóda, pokiaľ ide o jednotlivé žiadosti, o preplatenie a to bude vlastne na najbližšie 8 rokov, takže samozrejme vyžaduje sa to istý čas, aby sa pripravil delegovaný akt, aby sa posúdilo, aké štatistiky a údaje sa využívajú ako základ, aká je tam vlastne metodológia, aby vlastne sme sa zhodli na týchto nákladoch, pokiaľ je jedno, jednotkové náklady, takže stane sa to súčasťou delegovaných aktov a toto nie je v zásade nič to, o čom ste hovorili, takže mne to nie je úplne jasné, to všetko. Dostávame žiadosti o platby, tam sú jednotkové náklady a potom ich e, pokrieme, takže nemyslím si, že tu nehovoríme stále iba o členských štátoch, neustále Takže pokiaľ ide o tie zjednodušované, zjednodušené nákladové štruktúry a to, čo využíva ten členský štát, to je na posúdení členského štátu. Od minulého roku sme uskutočili viaceré semináre, ktoré sa týkajú práve toho prístupu zjednodušených nákladov a tu vlastne sme postupovali v zmysle článku 14.1 No a tu potom sú aj takéto usmernenia, ktoré sa týkajú týchto zjednodušených nákladov. To sme pripravili pre členské štáty. No a zatiaľ myslím si, že máme pokryté všetky členské štáty, pokiaľ je organizovanie seminár, tak stačí na druhé kolo, kde sa vlastne zahodňujú detailov, ktoré sa týkajú toho, čo je vlastne najlepšie pre daný členský štát a ako posúdiť jednotkové náklady, ktoré sa budú uplatňovať. Áno, je to záujem zo strany členských štátov. Vôbec nemôžem hovoriť o tom, že by nebol záujem, Samozrejme, členské štáty vedia, že je to vlastne na nich, aby si vybrali danú operáciu. Potom samozrejme tam budú ďalšie diskusie, poskytujeme neustálu podporu. A pokiaľ ide Spojené kráľovstvo, posledná otázka, myslím si, že môžeme pripraviť stručný prehľad toho, kde sa nachádzame, pokiaľ ide o túto situáciu eh, na úrovni členských štátov. Ďakujem. Ďakujem pekne. Myslím si, že áno, uvedieme to do zápisnice, že pokiaľ ide o tento delegovaný právny akt, v budúcnosti sa tým budeme zapať v rámci jednodušeného konania, môžeme sa tým zapodievať, potom druhý apel ešte na komisiu, tých 1600 eur, no takto na sa to zdá byť pomerne akože veľká suma, z hľadiska administratívy bolo dobre, keby ste členom našho výboru e, to nejako nerozdelili z ekonomického hľadiska, ale pokiaľ ide o účel využitia, poskytnem takúto informáciu, aby to bolo z nášho hľadiska transparentnejšie, to je môj apel na vás. Takže pokiaľ ide o lehotu pre námietky, je 17. september, teda pozajtra po obede. Zohľadnite to, je to skutočne veľmi krátka lehota a absolútna lehota pre námietky zo strany rady, to je 9. novembra 2015. To je bolo všetko. Týkalo by sa to vlastne obidvoch delegovaných aktov. Poprosím, aby ste to zohľadnili. Najbližšie sednutie nášho výboru sa uskutoční 23. septembra od 9.30 do 12.30, do 15.00 do 18.30 tu v Bruseli. Ďakujem pekne všetkým, ktorí zostali, ktorí tu boli prítomní tlmočníkom. Ďakujem pekne a prajem ešte e, pekný deň. Dovidenia.